Dear colleagues, we are going to start again. So please get to your seats. Tak sa prosím, usaďte. We have a, uh, this afternoon... Dnes odpoludní... Dnes popoludní máme tú česť mať tu veľmi vysoko postavených členov IPCC, ktorí odprezentujú veľmi neslávne preslávenú správu. Správu o zmene klímy, pôde a o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme. Povedal som neslávne známu, pretože už teraz vieme, že výsledky, o ktoré sa s nami podelíte, sú naozaj dramaticky smutné a preto v prvom rade si vás musíme vypočuť, ale ako politici musíme samozrejme na to aj zareagovať. Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas vo svojom programe. Trvalo nám to pár týždňov, kým sme našli ten správny termín. A opäť vám ďakujem, že ste tu. Takže zorganizujeme to takto. Máme tu členov výboru DV, výboru PŠ, výboru pre rybárstvo a výboru pre rozvoj, takže aj tých srdečne vítam. A rozpráva bude rozdelená do častí. V prvej časti bude budeme sa venovať zmene klímy a pôde a druhá časť sa bude týkať oceánov a kryosféry. Takých 10-15 minút bude trvať tá prezentácia a potom samozrejme bude iba voľná diskusia, voľná rozpráva, aby sme dali slovo čo najväčšiemu počtu kolegov a mm, kolegovia z IPCC potom budú môcť prezentovať svoje závery. Začneme teda prvou správou, správou o pôde. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám veľmi pekne za príležitosť prezentovať našu prácu. Správa o zmene klímy a pôde, e, e, tu budem prezentovať ja, Jim Ski, spolupredseda a Jean-François, ktorý je jeden z hlavných autorov špeciálnej správy o zmene klímy a pôde a dúfam, že trošku tu ten smútok zmiernime aj e, nádejou, ktorú dokážeme prezentovať. Na začiatok treba povedať, že tá správa má veľmi dlhý názov, má, je tam množstvo prvkov a dôležité je uvedomiť si, že z čoho vlastne tá správa vznikla. Vznikla zo e, siedmých návrhov e, z rôznych členských vlád IPCC. A čo sa udialo? Návrhy boli zlúčené do jednej správy týkajúcej sa pôdy, ale približne polovica tých návrhov sa týkala degradácie pôdy, dezertifikácia, druhá polovica sa týkala potravinovej bezpečnosti, polnohospodárstva a lesného hospodárstva. Treba poznamenať, že Európska únia bola jednou z pozorovateľských organizácií, ktorí navrhli tú e, špeciálnu správu o polnohospodárstve, lesnom hospodárstve a inom využívaní pôdy. Toto je štruktúra správy, rozdelená do 7 rôznych kapitol. A chcem e, poukázať na to, že autory e, chceli, aby to bola integrovaná správa, aby to nebolo iba 5 e, podspráv, tak povediať, z spojených do jednej. Chceli sme z toho mať naozaj integrovanú správu, preto začíname teda kapitolou e, rámcovania a kontextu, potom je taká prierezová kapitola týkajúca sa interakcie pôdy a klímy, založená na fyzikálnej vede a potom tam máme tri kapitoly v podstate o troch cieľoch, e, vyhnutie sa dezertifikácii, e, degradácii pôdy a potom je tam potravinová bezpečnosť a na záver sú dve kapitoly, ktoré sú opäť prierezové svojou povahou, kapitola 6 E, sa pozerá na rôzne možné reakcie, ktoré by sa dali e, zrealizovať. A 7. kapitola hovorí o manažmente rizika a o rozhodovaní, e, ktoré je teda potrebné. Takže veľmi rýchlo niekoľko štatistík. 107 autorov z 52 rôznych krajín sa podielalo na zostavenie tejto správy, 40 koordinujúcich líd... v no, gestčných autorov boli ženy, a je to správa, ktorá v histórii prvýkrát mala viac autorov z rozvojových krajín než z rozvinutých krajín. A mohol by som všetky tieto e, štatistiky ešte e, predšitovať. Naozaj e, obrovskú prácu sme odvili pro posudzovaní vedeckých publikácií a tak ďalej. Takže toto je veľmi, veľmi vysoká úroveň odkazov tejto správy. V prvom rade pôda je pod rastúcim ľudským tlakom Eh, ale čo sa týka nádeje, eh, pôda je súčasťou riešenia s to výhradou, že eh, pôda nevyrieši všetky naše problémy, pokiaľ ide o zmenu klímy, musia tam do toho vstúpiť aj ďalšie sektory. Čo sa týka e, pôdy, samozrejme je to kľúčový zdroj, spoliehame sa na pôdu, e, pokiaľ ide o získavanie potraviny, vody, zdravia, e, blaha, ale takisto je pod rastúcim ľudským tlakom a k tomuto tlaku pridáva ešte aj zmena klímy. To je jedným z dôležitých odkazov tejto správy. Takže niekoľko štatistík a faktov v prvom rade hovoríme o eh, oteplovaní o 1,5 stupňa ako o limite. Treba poznamenať, že svet sa už oteplil o viac než 1,5 stupňa na, eh, nad teda pevninou eh, za posledné 10 ročie v porovnaní s predindustriálnou érou. Súčasné mm, využitie pôdy a strata biodiverzity je bezprecedentná v ľudskej histórii a samozrejme zmena klímy k tomu prispieva, ale ak by sme začali naliehavo konať, tak by to zmiernilo negatívny dopad, ktorý momentálne zažívame z nadmeného využívania zdrojov a obmedzenie e, oteplovania eh, viac, eh, teda mm, dobre pod tie 2 stupne, to by zásadne prispelo k riešeniu problému. Polnohospodárstvo, e, losné, lesné hospodárstvo, e, e, to prispieva vlastne 20 tromi percentami antropogenických emisí um, skleníkových plynov a 45, 44 emisí metánu e, teda pochádza z pôdy, 50 e, používaného e, dusika na polnohospodárskú pôdu neabsorbujú plodiny. Takisto pas, pasienky zodpovedajú za viac než tretinu celkových antropogenických e, e, emisí oxidu dusíka. Degradácia pôdy e, negatívne ovplyvňuje živo, živobytie ľudí a vyskytuje sa na viac než štvrtine plochy zeme, ktorá nie je pokrytá ľatom. Využíva, teda zmeny vo využívaní pôdy a neudržateľné spravovanie pôdy sú priamými uh, ľudskými príčinami tejto degradácie. K tomu sa ešte vráti kolega François. Zmena klímy sa ešte, pr- e, ešte prehlbuje mieru a hĺbku procesov degradácie pôdy. A sú tam dopady na e, živobytie e, ľudí a spoločenských skupín, ktoré využívajú tieto prírodné zdroje. Čo sa týka obmedzenia toho prispôsobenia a Eh, týchto eh, zachytania uhlíka na eh, založených na pôde. Samozrejme sú tam obmedzenia, ak absolútne sa stratí produktivita pôdy, tak alternatíva adaptácie je veľmi obmedzená. Takisto pokiaľ ide o, tie, o zmierenie účinkov, treba si uvedomiť, že zrelá vegetácia a Ehm, pôda tiež dosahujú istý bod saturácie a dochádza tam k ďalšej následnej strate, keďže sa e, narušuje udržateľné správanie pôdy. Takže to bola tá smutná stránka. A tá nádejná stránka je, že ak budeme koordinovať, nekonať, aby sme sa postavili zmene klímy, môžeme zároveň zlepšiť e, pôdu, potravinovú bezpečnosť e, a môžeme pomôcť zmierniť hlad. Toto sú e, tie diagramy IPCC, ktoré nikto nechce opisovať e, podrobne, takže e, berme tie farby len ako nejakú ako impresionistickú malbu. Z toho sa dajú vyčítať rôzne príbehy. Autori sa teda pozreli na približne 40 možností, ako zareagovať v súvislosti s pôdou a snažili sa pozrieť na Dosah týchto alternatív na zmiernenie klímy a prispôsobenie, ehm, dezertifikáciu, degradáciu pôdy, potravinovú bezpečnosť a eh, všetky z týchto 40, všetky z týchto 40 alternatív je potom ohodnotených podľa eh, farieb. Ak je mm, farba modrá, tak má tam isté prínosy. Ak je to eh, menej, e, tak sú tam potrebné rôzne kompromisy, alebo to môže mať iný negatívny účinok. Takže niektoré majú dokonca e, viacnásobné benefity, čiže potenciálne je to situácia win-win. Možno to nie je dobre viditeľné na tej obrazovke, ale niektoré alternatívy, napríklad agro, lesné hospodárstvo, lepšie zvládaný uhlík v pôde, to môže mať celkom e, dobrý pozitívny dopad, pokiaľ ide o zmiernenie. O tom bude hovoriť ešte kolega Jean-François podrobnejšie. Chcel som tu povedať ešte k tej predchádzajúcej správe IPCC o globálnom oteplovaní. Tam bolo to 1,5 stupňa oteplovanie spomínané a samozrejme spomínali sa tam nejaké um, alternatívy zmiernenia, čiže je to bioenergia a BEX, to je teda to zachytávanie a ukladanie uhlíka. Uh, myslím si, že teraz máme možnosť trošku mm, lepšie vyvážiť to, čo hovoríme o týchto alternatívach, čiže bioenergia a BEX. Ak sa to e, bude veľmi e, rozsiahlo uplatňovať bez toho, aby sa e, dbalo, aby sa prikladala pozornosť plodinám, ktoré sa používajú a tak ďalej, tak by to naozaj mohlo mať negatívne dôsledky naozaj širokom meradle, ak sa to urobí takým veľmi nepremysleným spôsobom. Ale ak sa zohľadní miera uplatnenia, e, druh dobytka alebo iné možnosti e, reakcie a kde sa môže tá bioenergia napríklad e, dorábať, tak tam môžu byť zásadné benefity týchto jednotlivých výsledkov. Takže myslím si, že toto je dosť dôležitý odkaz a veľa času sme tomu venovali, keď sme rokovali o zhrnutí, aby sme e, tam nemali len nejaké silné tvrdenie, že bioenergia je zlá. Naozaj závisí to od toho, ako sa e, k tomu prístupuje. Takisto sme tu spomínali otázku Ehm, takých nejakých uľahčujúcich e, alternatív konať. Ehm, zvýraznili sme význam merania a monitorovania, využívania alebo zmien vo využívaní pôdy, e, napríklad prostredníctvom nových informačných komunikačných technológií. Je dôležité investovať do e, ľudských kapacít, inštitucionálnych kapacít, čiže tam je aj pozorovanie, systém včasného varovania a je dôležité, aby sa zlepšil prístup k úverom pre farmárov a ľudí, ktorí vlastne e, majú v správe pôdu. A musia tam byť samozrejme stimuli, napríklad lepší prístup na trh, diverzifikácia živobytia, príprava na sucho, Ehm, zmena počasiu, ehm, zdravotné poistenie, sociálna ochrana a tak ďalej. Samozrejme, ehm, ľudia, ľudí treba angažovať. To je súčasťou toho globálneho obrazu. Čiže to je taká moja polovica prezentácie, ale myslím si, že tie veľké, ten veľký odkaz toho je, že lepšie správovanie pôdy naozaj môže zohrať rolu pri zvládaní zmeny klímy, ale nepostačuje to. Musia do toho vstúpiť aj ďalšie sektory a tu odovzdám teda slovo kolegovi. Ďakujem pekne. V tejto správe sme sa pozreli na globálny potravinový systém a jeho prepojenie na potravinovú bezpečnú zmenu klíny. Tento globálny systém e, obsahuje produkciu, spracovanie, distribúciu, spotrebu e, potravín a výstup z týchto e, aktivít, vrátanie socioekonomických a environmentálnych výsledkov na globálnej úrovni. Môžeme povedať, že tu máme tri problémy s týmto globálnym potravinovým systémom. Momentálne 25 až 30 celkových potravín sa premrhá alebo sa vyplýtva 2022. Po druhé, zmeny v vzorcoch spotreby prispeli k tomu, že asi 2 miliardy dospelých sú, e, majú nadvahu alebo sú obézni a 821 miliónov ľudí sa odhaduje, že je podvyživených. E, čiže potravinová bezpečnosť naozaj je ohrozená. Zmena klímy už teraz má dopad na potravinovú bezpečnosť, pretože vieme, že v mnohých vidieckých, eh, respektíve v mnohých obie eh, regiónoch s nižšou nadmorskou eh, výškou sú výnosy niektorých plodín, napríklad kukurice a pšenice nižšie a v mnohých regiónoch s vyššou nadmorskou výškou výnosy iných plodín, ako je napríklad cukrová ropa, sa za posledné 10 ročia zvýšili. Zmena klímy znížila mieru rastu v živočišnej výrobe, a takisto je, sú dôkazy o tom, že e, polnohospodárske e, polnohospodárske škodcovia už zareagovali na zmenu klímy. Môžeme tu mať aj ďalšie problémy, napríklad je tu riziko e, pre stabilitu potravinových dodávok, pretože tá sa asi zníži v dôsledku rozsahu a frekvencie extrémnych prípadov počasia, prípadov extrémneho počasia, e, takisto zvýšené e, atmosférické CO2 e, môže znížiť nutričnú hodnotu, nutričnú kvalitu plodín. Takisto mediánové ekonomické modely projektujú nárast cien potravín o 1 až 23 a to môže viesť k zvýšenému riziku e, potravinovej neistoty a najzraniteľnejší ľudia najviac utrpia a zvýšené oteplovanie v niektorých regiónoch môže ešte posilniť migráciu tak v rámci krajín, ako aj naprieč hranicami. Keď sa teda pozrieme na to, čo v žargone IPCC nazývame tento amberograf, E, to je taká farebná škála. Začíname na 0,85 e, stupňov Celzia. Už teraz sme v oblasti, kde sú mm, občasné nárasty cien, e, napríklad ovocia, a keď sa dostaneme do oteplenia o 2,5 tak budú periodické potravinové šoky v celých regiónoch a mohlo by teda pri vyššom oteplení dôjsť k pretrvávajúcim narušeniam dodávky potravín. Emisie z globálneho potravinového systému čiže vrátanie dopravy, vrátanie spracovania potravín, vrátanie distribúcie, sa odhadzujú na 21 až 37 celkových e, čistých antropogenických emisí skleníkových plynov. Čiže e, potravinový systém má silný dopad na zmenu klímy. Ale sú tu aj e, možnosti, ako zareagovať na celý tento potravinový systém, od produkcie až po spotrebu, vrátanie, e, plýtvanie potravinami. E, dá sa tu e, sú, sú tu tieto alternatívy, ktoré sa dajú eh, uplatniť, aby sa zmiernil tento dopad. A niektoré polnohospodárske alternatívy prinášajú aj e, spoločné benefity e, pre všetky tieto výzvy súvisiace so spôdou. A celková technická, celkový technický potenciál zmiernenia z plodín a mm, dobytka a agrolesného hospodárstva sa odhaduje na 2,3 až 9,6 gigatón CO2 ročne do roku 2050. Tieto alternatívy eh, adaptácie a zmierenia súvisiace s potravinami eh, sú zásadné, keďže eh, straty a plýtvanie potravinami prispieva až 8 až 10 k antropogenickým skleníko, teda emisiám skleníkových plynov a zniženie týchto strát a tohto plýtvania by uvoľnilo milióny kilometrov štvorcových pôdy do roku 2050. Diverzifikácia stravovacích návykov, viac e, ovocia, zeleniny, viac proteínových rastlín a orechov a teda e, mali by sme diversifikovanú aj mali by sme diversifikované produkčné systémy, e, rotáciu plodín, genetickú diverzitu, odolný e, dobytok e, s nízkymi emisiami. To by mohlo prispieť k E, prispôsobeniu sa zmeny klímy. Do roku 2050 by teda prechod k zdravému stravovaniu mohol uvoľniť milióny kilometrov štvorcových pôdy, čo by malo spojené prínosy aj pre životné prostredie a zdravie, približne zníženie emisí o gigatónu CO2. Na záver e, by som teda chcel ešte naliehať e, na to, že je potrebné urgentne konať aby sme mali udržateľný rozvoj, pretože neskore konanie vo všetkých sektoroch môže znižiť potenciál týchto alternatív vo väčšine, vo väčšine sveta a obmedziť ich efektívnosť a môže to mať aj nezvratný dopad na niektoré ekosystémy. Rýchlym konaním na zmierení zmeny klímy a adaptácií e, v súlade s udržateľným správaním pôdy a udržateľným rozvojom znižíme riziko e, toho, že milióny ľudí budú vystavené klimatickým extrémom dezertifikácii, degradácii pôdy a zmene klímy, potravinovej bezpečnosti a e, budú ne, Um, ohrozené ich živobytie. Ak odložíme e, zníženie emisí skleníkových plynov zo všetkých e, sektorov, bude to mať ešte väčší ekonomický dopad na mnohé krajiny, mnohých častiach sveta. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um, so we're going to have a catch the eye session. Dobre, takže teraz sa budeme venovať diskusii. Prv, Prvá otázka no, od Donalda Trumpa. Donaldovi Trumpovi? Nie, len žartujem. Um, takže Peter Líze, teraz žiadne porovnávanie, prvý rečník Peter Líze, no a potom A potom tu mám 5 až 6 rečníkov. Neváhajte a hlaste sa o slovo, Peter. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Myslím si, že je úplne jasné, že máme veľkú zodpovednosť voči našim deťom, našim vnukom. Ale moja otázka je, aké ťažké to bude pre generácie, ktoré prídu po nás Vieme, že ak nebudeme konať hneď, tak príde k nárastu morskej hladiny v roku 2101 meter, ale sú, sú to scenáre, ktoré možno nie sú pravdepodobné, ale po tom čase, keď sa napríklad eh, Grónsko bude topiť a jeho ľadovce topiť, tak situácia bude ešte horšia. A ja by som chcel vedieť, aký je vedecký podklad tohto scenára, teda ako to bude vyzerať na svete, nielen v Európe, ale na celom svete, keď sa nám nepodarí po roku 2100, a to je problém nielen dvoch generácií, ale niekoľko stovák generácií neskôr. Takže ja by som chcel e, prognózu na tú dobu potom. Okay, so we have César Willa for the SND. SAD, César Villa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za E, tieto, za túto prezentáciu, ale musíme naozaj veci nazvať pravým mm, menom. Naozaj je tu veľké nebezpečenstvo, ktoré hrozí z Bieleho domu Mnohé krajiny to chcú dodržať, ale čo urobíme, keď tie veľké e, krajiny nedodržia, keď oni sa e, pridržiavajú toho, čo hovorí Rusko. Takže vážené dámy a páni, keď neurobíme teraz niečo, keď si neurobíme svoje domáce úlohy, tak v roku 2060 to bude tak, že už nebudeme môcť reagovať. A moja otázka je, myslíte si, že by zelená, ambiciózna daňová politika mohla byť nápomocná pri tomto prechode? Mohlo by to byť riešenie? Ďakujem pekne. Renew. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne aj za túto prezentáciu. Tá správa bola naozaj veľmi zaujímavá a ja mám otázku. Ako vnímate toto? My diskutujeme o novej spoločnej polnohospodárskej politike a tu sa hovorí o spravovaní pôdy a o ten tlak na pôdu, ktorý by sme mali zlepšiť. Ale hovoríme tu aj o potravinovej dostatočnosti, zmiernení klimatických zmien a ja by som sa naozaj chcel veľmi zamerať na to, aby sme dosiahli túto win-win situáciu, aby sme pre klimatické zmeny dosiahli ten win, tú výhodu slobodu. Ale nemáme žiadny ten najlepší poľnohospodársky model. Každý poľnohospodársky model má nejaké nevýhody a my by sme chceli tento environmentálny dopad zničiť čo najviac, ale v tomto parlamente diskutujeme o tom, čo je ten najlepší poľnohospodársky model a niektorí hovoria, že naše poľnohospodárstvo musí byť veľmi produktívne, pretože potom to bude mať možno väčší dopad na to, aby sme znížili tlak na pôdu. A, ale niektorí zase hovoria, že mm, takto by sme mohli zachrániť pôdu pre skutočnú e, prírodu a pre skutočnú biodiverzitu. A teraz všetci hovoria, že by to malo byť veľmi, niektorí hovoria, že by to malo byť veľmi extenzívne, že by to malo byť všetko organické poľnohospodárstvo a že by sme mali takúto produkciu potravín, ktorá by tiež mala na to dopad. Čo si myslíte vy o tejto diskusii a čo by sme naozaj mali robiť? Ďakujem. Zelený, Chutaparus. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zavítali medzi nás a za zaujímavé prednášky. Musím povedať, že celú správu som nečítala, e, pokiaľ ide o politické návrhy, ale ale je tam jasné stanovisko, ktoré sa týka erózie pôdy e, čo spôsobujú určité druhy polnohospodárstva, nie všetky e, druhy polnohospodárstva, pretože pôda môže e, mať kapacitu uchovávať uhlík, takže toto by ma naozaj zaujímalo, keby ste sa pozreli v tej správe aj na toto. Ďakujem pekne, pán Hazokam za GUE. Pani Hazokam za GUE, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Vaša správa o klimatických zmenách jasne naznačuje, že o tom musíme hovoriť oveľa viac, že musíme hovoriť viacej o potravinách, keď hovoríme o klimatických zmenách moji kolegovia z výborov pre poľnohospodárstvo, a obchod pre nich to bude ťažké, ale vy ste hovorili o potrebe zmeny, zmeny v stravovaní, aby, keď nechceme, aby sa tento systém zrútil. A vy ste spomenuli rôzne činnosti, ako tak urobiť. Mohli by ste sa zamerať na štyri priority, ktoré by sme mohli zmeniť v politikách Európskej únie, e, z ktorých by vyplývali tieto zmeny v stravovaní. No a druhá otázka, ktorá by ma zaujímalo, tam sa hovorilo, že sa musíme že musíme zmeniť stravovanie na e, stravovanie, ktoré by bolo viacej trvalo udržateľné a pretože práve pri produkcii potravín sa vyrába, produkuje viacej týchto plynov e, skleníkových než celá doprava a potom e, je to zodpovedné za 80 celosvetovej deforestácie. A čo možno urobiť, aby sme vyriešili tento naozaj závažný problém? a ako by sme mali zmeniť spoločnú poľnohospodárskú politiku a naše obchodné politiky tak, aby sme dosiahli zlepšenie. A tiež sú tu je, sú to veľké, veľké dotácie do poľnohospodárstva, takže keby ste sa aj k tomu vyjadrili, ďakujem veľmi pekne, pokiaľ ide tam o meso a, a mliekarenstvo. Mm, SND, pani Dali, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám odprezentovali tieto výsledky. hovoríme o budúcich delega- e, o generáciách, o našich deťoch a detných deťoch, ale e, ja z tejto správy a aj z tej následnej správy som vyrozumela, ak nič neurobíme i hneď, tieto dopady naozaj budú cítiť len, nie len naše deti a vnúci, ale aj ďalšie generácie. Takže dnes e, je e, naše konanie súrne, aby sme zmiernili tieto negatívne dopady. A bolo by hodné, keby nám experti mohli povedať, čo majú na mysli, keď hovoria o súrnej reakcii a my si, prečíta, my si čítame tieto správy, vypočujeme si mnoho krásnych slov, ako a čo, ale potom, keď na základe legislatívy a e, súrnym konaním môžeme niečo dosiahnuť, tak sa to všetko stratí v tých pekných slovách. A keď e, sa vyjadrím k tomu, oteplovaniu o 1,5 stupňov, tak tu je moja otázka, či si myslíte vy ako experti, či tieto opatrenia, ktoré zavádzame, ktoré, sme, ktoré sa tu navrhujú, či tieto možno klasifikovať ako súdnu reakciu alebo aké iné, akú inú reakciu by si to vyžadovalo. EPP Novak. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem. Naozaj uh, dúfam, že sa nám podarí niečo urobiť, aby sme uh, teda uh, zvrátili tieto zmeny. Očakávame teda máme stále viac supermarketom, stále viac potrubujeme a myslíme si, že polnohospodárstvo nezodpovedá za biodiverzitu, ktorá je stále obmedzenejšia. Sme to my, je to náš spôsob života, je to náš e, spôsob spotreby. Stále máme viac aut, viac ciest, e, zničili sme e, mnoho druhov pôdy a priestorov a kladiem si otázku, či naozaj všetky tieto uh, opatrenia nám umožnia reálne ovplyviť zmenu klímy a či teda naozaj treba zmeniť náš spôsob života. So the... Ďakujem veľmi pekne. Teraz už zatváram zoznam, pretože už je na ňom veľmi veľa rečníkov. Martin Hojšik, Renew. Uh, Ďakujem veľmi pekne za tieto prezentácie. Naozaj je to rozdiel, keď si uh, vy, vypočujeme prezentáciu od autora, ako to len čítať. Mám dve otázky. Jedna sa týka bioenergie. Tu by som chcel od vás vedieť, vzhľadom na tú kontrovernosť tejto témy by ma zaujímalo, čo si myslíte o probléme, kde vidíte, ako vnímate európsku politiku a ako by mala prispievať k pozitívnemu zlepšeniu, aby sme e, sa využívaniu, aby sme zabránili negatívnym dopadom využívania bioenergie. No a po druhé, keďže naozaj tu ide o to, aby sme niečo urobili, ako vnímate v rámci globálneho hospodárskeho systému, kde vidíte priestor akým smerom by sme sa mali uberať pri no, poskytovaní finančných prostriedkov, aby sme zabránili klimatickým zmenám. Klaus Bušner, zelený. Ďakujem veľmi pekne. Mám dve krátke pripomienky. Prvá pripomienka. Práve tu odznelo, že biologické poľnohospodárstvo spotrebuje priveľa pôdy a napríklad na produkciu krmovín by sme mohli využívať intenzívne poľnohospodárstvo, ale to žiaľ nie je pravda, to vieme z mnohých experimentov, pretože drobné poľnohospodárstvo malých sedliakov prináša e, vyššie výnosy a práve masové masový chov hovedzieho dobytka e, spôsobuje e, skleníkové plyny, pretože v závislosti od krmovín sa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 Tá prezentácia bola veľmi stručná. Myslím si, že to tak muselo byť. Ale viem si predstaviť, že rečníci sa tešia na tieto otázky, na, a na ktoré odpovede neboli poskytnuté v správe. A aký tu bol hm, výskum, pretože tu sa hovorí, že musíme niečo urobiť, ale to je trošku vágné. My potrebujeme jasné scenáre, potrebujeme jasné návrhy, jasné predpisy, čo máme robiť. E, bolo veľmi zaujímavé tu si vypočuť, že e, tá, tí, tí, tí, tí vedci a tí výskumníci boli predovšetkým z rozvojových krajín a preto by ma zaujímalo, aké závery z týchto správ boli vyvodené. No a na záver, možno by ste, prosím, mohli vysvetliť, Ako e, títo e, vedci, ktorí robili tieto štúdie, ako týchto ľudí e, vyberáte? Gue, pán Kokaris. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa IPCC chcel veľmi pekne poďakovať, že tu nastolili tieto normy politiky na základe dôkazov, um, Um, mám dve otázky. E, a o čom to hovoríte? Aký by tam mohol byť scenár, e, aby sme mali dodržať, ako by sme mohli dodržať párižskú dohodu? A vy ste hovorili aj o zelenom, zelenej dohode Green Deal, o ktorom by sme mali v parlamente e, hlasovať budúci mesiac a potom tu budú keď tu bude ten zelený díl, mm, tak snáď sa dodrží aj tá parížská dohoda. V budúcnosti nám poskytnete viacej informácií o tom, čo vy nazývate hospodárska mm, kríza pri znižovaní skleníkových plynov. A mňa by ešte zaujímalo, čo je budúcnosť IPCC, čo je vaše budúce poslanie Ehm, budete e, nám vo vašich scenároch poskytovať presnejšie scenáre, alebo sa zameriame skôr na hospodárske, ekonomické vedy, alebo to budú scenáre na základe nákladov a prínosov. Ak by som si mohol dovoliť jeden návrh, by to bolo, aby sme zmenili tieto antropogenné zmeny na antropooktonické zmeny. Ehm, Nikola Stefano, Renew. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne tiež za túto prednášku. Bolo to naozaj mimoriadne zaujímavé. Tento týždeň bol v Ekonomiste článok, kde sú navrhované rôzne riešenia ekonomické, technické, ide o metán aj hm, aby sme znižili dopady skleníkových plynov a výsledky týchto týchto výskumníkov poukazujú na to, že práve krmoviny pre zvieratá majú na to veľký dopad. Samozrejme, teraz môžeme hovoriť o rôznych riešeniach a je veľmi dobré, že aj vy ste o tom hovorili, k tomu je veľmi veľa nápadov, určite je to veľmi zaujímavé. Avšak musíme si uvedomovať aj to, že musíme zohľadniť aj všeobecnú konjunktúru a ako ľudia musíme ostať kreatívni kreatívni. Tiež musíme sledovať technicko-vedecké zmeny, ako to všetko aký je tu pokrok a ako sa z tejto slepej uličky vymaniť. Takže je dôležité hovoriť aj o týchto technických riešeniach a to bolo vo vašej správe veľmi zaujímavé. A teraz zelený. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Mm, že to je dôležité pre pôdu a to nie len v Európskej únii, ale aj v tretich krajinách a dúfam, že komisia sa toho chopí, tohto posolstva a že vypracuje čo najrychlejšie správu k ochrane pôdy. Avšak moja otázka sa týka poľnohospodárstva. Vy tu hovoríte, že IPCC e, v tejto správe hovorí, že práve chemické zlúčeniny a tieto látky majú e, zlý dopad na pôdu, ale nehovorí sa tam úplne jasne, že nemôžeme e, pokračovať v poľnohospodárstve a stravovacích návykoch tak ako doteraz. Najnovšie štúdie, ktoré sa zamerali na tieto stratené príležitosti uchovávania uhlíka a, a keď sa pozrieme na tie emisie, ktoré sú prepojené s poľnohospodárstvom a využívaním pôdy, my by sme sa nemohli nemali pýtať, koľko emisí spôsobuje traktor, ale koľko uhlíka sa týka tých, tohto poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora. Je tu 76 ktoré sa týka pôdy a ma, mali by sme sa zamerať na tieto ekosystémy. So you... Ďakujem veľmi pekne. Áno, takže teraz nech sa páči 10 minút na odpoveď na týchto mnoho otázok. Áno, to bola správa, ktorá mala 1200 strán, takže asi vás trošku sklamem pri odpovedi na tieto všetky e, otázky. Ja sa pokúsim zodpovedať na to, čo viem a potom Jean-François odpovie na tie poľnohospodársko-potravinárske e, otázky. Ja by som sa chcel zamerať na e, IPCC. IPCC nerobí sám výskumy, len hodnotí e, výskumnú činnosť iných ľudí. My to len analýzujeme a rezumujeme. No a ako vyberáme týchto aktérov, to navrhujú jednotlivé vlády a títo autory sú potom e, vybraní vedeckou radou IPCC. My máme šestnásobne viac nominácií a z týchto nominácií potom robíme výber na základe e, rodovej, rodovej územnej príslušnosti a tak ďalej. Snažíme sa, aby to bolo e, vyvážené. Tento cyklus IPCC ešte nie je ukončený. My v roku 2021 vydáme ďalšiu správu a myslím si, že tieto správy sa budú venovať práve tým otázkam, ktoré tu odzneli na zmiernenie, ako poprvýkrát v IPCC možno ukončiť tu práve túto, e, poskytnúť e, celú kapitolu, pokiaľ ide o ľudské správanie. My sa budeme snažiť tu prelomiť nové bariéry. No a možno ešte špecifickejšie k jednotlivým otázkam. Bola tu otázka, ktorá sa e, týkala toho, či je potrebné zdaňovať uhlík. A Ehm, naše stanovy IPCC hovoria, že my nepredpisujeme politiky, my nevydávame odporúčania, musíme to obrániť. Je tu teda možnosť, že tu musí byť správny mix všetkých týchto politických nástrojov a tak sa nám podarí e, toto riešiť. Čiže zdaňovanie uhlíka môže byť toho súčasťou, ale sú tu aj iné alternatívy, ktoré možno nájsť inde. No a potom tam bola otázka, ktorá sa týkala súrnosti konania a nášho konania blízkej budúcnosti. Keď sa pozriete na sekciu D, ktorá sa nazýva konanie blízkej budúcnosti, tam sa hovorí o tej súrnosti a je tam veľmi veľa zoznamov, záležitosti, ktoré možno urobiť, aby sme zmiernili klimatické dopady a aby sme sa prispôsobili týmto zmenám, aké špecifické špecifické opatrenia, ako napríklad transfer vedomostí, tvorba vedomostí, mechanizmy transferu. To sú špecifické záležitosti, ktoré sú uvedené v jednotlivých kapitolách za 10 minút. Žiaľ sa nám nepodarilo odprezentovať všetky tieto podrobnosti. No a možno ešte, než odozám slovo Žánovi Francovi, e, tu je naozaj jedno veľmi dôležité posolstvo v tejto správe, že riešenie opatrenia musia byť šité na mieru na miestne okolnosti, kultúrne podmienky a, a okolnosti. Takže e, nie je tu jedno správne riešenie, ktoré by bolo rovnaké v Latinskej Amerike, v Afrike a iných častiach sveta. No a potom sú tu aj tieto jednotlivé kapitoly rôzne. Tu musíme zadefinovať rôzne systémy poľnohospodárstva, ktoré môžu prispieť k tomuto vyhybaniu sa degradácie pôdy, zmierňovaniu klimatických zmien a E, určite sa tu nedá navrhnúť jedno riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. No a keď hovoríme o zmene stravovacích návykov, určite nehovoríme, že všetci by mali byť vegetariáni alebo vegáni, ale je tu 6 rôznych e, možností systémov stravovania. <coughs> Takže toľko mojich 5 minút a teraz by som dal slovo Jean-Françovi. Ale veľa, veľa týchto otázok, ktoré ste tu predložili, sú riešené v správe, ale nedalo sa nám to zodpovedať za 15 minút. Zistenia našej správy ukazujú, že e, mnohé z reakcií majú aj ďalšie prínosy pri mnohých problémoch. To je to dôležité posolstvo. Pri vypracovaní politik, zoberme si polnospodárstvo, Veľmi často tu vidíme e, rôzne politiky, ktoré sú od seba odčlenené. Niečo pre ovocné stromy, niečo pre e, diverzitu, klímu. Ale to, čo sme my zistili, je, že vidíme, že sú určité možnosti, ktoré prinášajú riešenia výhody pre všetky problémy alebo veľký rad problémov, Takže skôr ide o to, ako podporiť prechod k zvýšenej implementácii týchto možností. A takto by ste získali aj pridružené benefity. Napríklad niektoré z možností, ako zníženie e, degradácie, je v súlade s otázkou karbonizácie pôdy. Keby sme mali čo aj vyššiu organickú hmotu, a e, viacročné pokrývky pôdy, tak by sme mali benefity aj pre ďalšie mnohé problémy. Keď hovoríme o tomto, tak naozaj je to tak, že je tu určitý, určité napätie, čo môžete robiť napríklad v oblasti pôdy s intenzívnou produkciou na menších plochách Čiže tu máme tie polnohospodárske prístupy, ktoré by podporili biodiverzitu v ohrozených pôdnych oblastiach to je ako keby bolo v napätí s znižením počtu vstupov a s znižením emisí z výroby potravín. Ale ak aj zakneme s intenzívnymi výrobnými systémami, sú tu možnosti, ktoré správa uvádza, aby sme znížili emisie skleníkových plynov, pomohli udržať pôdu, potlačali degradáciu pôdy. A tu sú možné kombinácie. Chcem povedať v tom istom duchu, že keď kombinujete tie, napríklad niektoré možnosti dopytu a do, e, zásobovania, tak sa tiež získajú ďalšie benefity. A keď si zoberieme stravu, tak sú tu určite tiež synergické efekty, Vidíme to aj súlad s odporúčaním zdravej životosprávy, zdravého stravovania, pretože my máme skôr vysokú spotrebu niektorých živočišných výrobkov, ktoré prekračujú súčasné usmernenia VHO napríklad. Takže aj tu sa dajú dosiahnuť pridružené prínosy, ale znovu správa má ukázať tú škálu možných reakcií a možných prínosov. Ešte jedna poznámka tomu, čo povedal Jean-François Jedna z vecí, tu zaznela spravodlivá tranzícia. Na to mi veľmi záleží. Ja predsedám vo vý, v Škótsku výboru práve pre spravodlivý prechod a komunikujeme s farmármi, ktorí sa cítia ohrození stratou e, živobytia vzhľadom na e, opatrenia na zmiernenie zmeny klímy. Takže potrebujeme finančné stimuly a usmernenie, ktoré znamenajú, že farmári a ďalší budú mať pohnutky preto, aby robili veci pre hospodárenie s pôdou, aby zvýšili úrodnosť pôdy a podobne. My to dneska podľa mňa dokonca ani správne nemeriame, takže ak by sme to dokázali a mali stimuly postavené na výsledkoch konkrétnych, tak by sme dokázali získať aj farmárov na stranu boja proti zmene klímy. Ešte niečo k dovozom, ktoré máme. Vy ste sa pýtali napríklad na dovážané odlesňovanie. Áno, je pravda, že ak by politiky sa vzťahovali len na polnospodárskú výrobu v Európe, tak by tu ostali aj nejaké veci, ktoré sa týkajú potravinovej stopy a skleni, emisí skleníkových plynov pri dovážaných potravinách a e, vlákninách. Takže aj na toto treba myslieť, áno, keď sa zamýšľame nad týmito vecami. My v EÚ máme vplyv aj e, na stopu e, uhlíkovú a na stopu biodiverzity a podobne. Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k druhej časti. To je správa o oceánoch a kryosfére, ale skôr, kým k tomu prejdeme, chcem povedať, že prezentáciu dostanete aj rozdanú a bude aj na webovej stránke. A po druhé, ako viete, budeme aj mať aj hlasovaciu sekciu o štvrtej. Nezabudnite si svoje hlasovacie karty. Ak ich nemáte, tak požiadajte svojich kolegov, aby vám ich doniesli. Takže znovu 10-15 minút na predstavenie druhej problematiky. Ďakujem. Ja som Hans Partner, som spolupredseda IPCC pracovná skupina 2. My máme na riešení dopad, prispôsobenie a zraniteľnosť a mám tu čest vás informovať o výsledkoch našej správy, ktorá sa týkala oceánov a kryosféry v meniacej sa klíme. To je ten stručný názov, ktorý máme. My sme nechceli mať nejaký zložitý názov, ako bolo v prípade správy o pôde. Túto správu pripracila pracovná skupina 1 a 2 IPCC pretože pracovná skupina 3 tu nevidela mnoho možností, ako sme to aj počuli počas posúdenia, mnoho možností, ako riešiť e, tú oblasť, ktorá, ako by mohli zapracovať svoju oblasť do našej problematiky. Naša štatistika je podobná s tým, čo ste počuli už v prípade pôdy, keď sme tu hovorili o rovnováhe medzi e, e, e, jednotlivými zložkami, systémy ukazujú, že ľudia pokrývajú 90 plán, 20 planéty, ale oceány a kryosféra tých zvyšných 80 Teraz sa pozrieme podrobnejšie na to, aké sú dôsledky na, pre prírodu a ľudí. Vidíme, že sú skutočne veľmi kruté a globálne. Téma e, sa podobá aj štruktúre kapitol. Hovoríme, alebo členenie sa podobá štruktúre kapitol. Budeme hovoriť o tokoch riek z, veľký, z vysokých chôr do oceánov. Uh, aj z polárnych oblastí. Pozrieme sa na to, čo to znamená a aké sú dôsledky zmeny klímy v týchto rôznych systémoch. Takže jedna kapitola sa zaoberala vysokými horami a prišla s týmto súhrnom. Malé ľadovce, ktoré máme v Európe, východnej Afrike, v tropických Andách a Indonézii, stratia viac ako 80 súčasnej ľadovej pokrývky do roku 2100 ak budú emisie naďalej takto rýchlo rásť. Ako sa budú ľadovce topiť a snehová pokrývka sa zmenší, ehm, teplomilné rastliny a zvieratá budú migrovať smerom nahor, e, chladnomilné druhy sa znížia alebo vyhynú. Celkové 670 miliónov ľudí žije vo vysokorských regiónoch a pre nich e, ľadovce znamenajú dôležitý zdroj pitnej vody a okrem toho sú stále vystavení vyšším e, rizikám a zmenám v dostupnosti vody. Sú to napríklad aj e, lavíny, topiaci sa permafrost a podobne kriosféra bude sa stiahovať z vysokých chôr, bude to mať negatívny dopad na rekreáciu, cestovný ruch a kultúrne majetky. Tak znamená koniec lyžovania v Alpách napríklad. Druhá téma boli polárne regióny a aj polárne oceány. Arktické more stráca svoj e, ľad každý rok a pri e, ak dojde k otepleniu o 2 stupne Celzia, tak vidíme, že arktický oceán bude mať e, ľad a perma, topenie permafrostu znamená vyššie zvýšenie skleníkových plynov v atmosfére. Ak by sme mali globálne oteplenie 2 stupne, tak štvrtina celkového permafrostu by bola roztopená do roku 2100 a emisie, ak by rástli rýchlo, tak až 70 permafrostu by sa stratilo. Ľudia, ktorí žijú v Arktiku, najmä domorodí obyvatelia, sú už ovplyvnení zmenou klímy a, pripra- a prispôsobení tejto sezónnej zmene e, medzi e, pôdou, ľadom a snehom a záleží to samozrejme všetko aj od financovania. Potom oceán a tropické oceány, pohľa, globálny pohľad a zmena na klimatické zmeny. Čo to znamená pre morský život? Môžeme povedať, že dnes oceán, absorboval viac ako 90 nadmerného tepla, ktoré má globus Zemegula v klimatickom systéme. To bude pokračovať. E, ohrievanie oceánu znižuje zmiešavanie vodných e, vrstiev a tým zásobovanie kyslíka živín. Potom tu máme morské vlny horúčav, to sa stále častejšie opakuje, je to krutejšie. Znamená to distribúciu škodlivej teplej vody koralom, znižuje to morský život tým, že E, oceán absorbuje aj uhlíkové e, emisie, zvyšuje sa jeho kyselosť a už dnes absorboval 20 až 30 týchto emisí. Hodnotíme aj riziko pre oceány a pobrežné systémy a vidíte, použili sme aj tento diagram, ktorý sa používa pri požiaroch od bielej až po tmavo-fialovú. A ako viete, posledné posúdenie hovorilo, že koralové systémy v nízkych eh, eh, eh, šírkach sú už ovplyvnené alebo ničené zmenou klímy a vidíte tu vývoj, ak by došlo k nárastu globálnej teploty o 1,5 stupňa a vidíte tu aj porovnanie so zvýšením o 2 stupne Celzia. A dole je situácia pri jednom stupni, čo sme už asi dosiahli, ak nie prekročili. Takže teplovodné koralové útesy sú už veľmi ohrozené a Môže to znamená, že 70 týchto systémov stratíme pri zvýšení o 1,5 a znamená to aj zníženie zásob rýb, to znamená to ohrozenie malého rybolovu, ako aj ohrozenie pobreží. Ale ak by sme tepe, e, globálne oteplovanie zachovali, v e, nejakom rozpetí 1,5-2 stupne Celzia, tak mnohé oblasti by sa vôbec nedostali do zóny ohrozenia, ako pelargické systémy, riasové e, systémy, ko, e, močariny, mangrovníky, pieskové pláže a podobne. Takže toto si žiada ambiciozne zmierňovanie keďže tieto ekosystémy by mali osoch z takýchto opatrení. Ďalej tu vidíme dôsledky pre morský život, ktorý je špecializovaný na nízke rozpetia teplot, malé rozpetia teplot a dôsledky zmeny teplotného profilu. Vidíte tu, čo to znamená pre výsledky v rybolove e, a dôsledku pre ľudstvo. Hnedá tá farba, ktorú tu dobre na tomto obrázku nevidíte, Takže táto hnedastá farba ukazuje, kde dojde k zníženiu a modrá farba ukazuje, kde dojde k zvýšeniu. A oteplovanie Arktídy znamená prebratie e, rybolovných zdrojov na úkor polárnej fauny a čím sa budú a zmeny budú o to vyššie, než, o to vyššie čím viac prekročíme 1,5 stupňa podľa Parížskej zmluvy. Tento pokles, úpadok už nastal a bude pokračovať a výsledky rybolovu v pobrežných oblastiach sa budú redistribuovať, budú viesť aj politickým debatám medzi krajinami a znamená to aj problémy pre miestne komunity. Zhrňme si teda, o čom tu hovoríme v oblasti morského života. Je špecializovaný, závisí na obmedzených e, škálach, rozsahoch teploty ako celkové život. Zmeny v oceánoch znamenajú presuny e, populácie rýb, znižujú globálny rybolovný potenciál. Niektoré regióny v budúcnosti zaznamenajú nárast, iné poklesy. Komunity, ktoré závisia na potrave z mora, budú vystavené riziku nedostatku živín a bezpečnosti potravín, dostatku potravín. Potrebujeme e, rámce pre rybné hospodárstvo v aby sme získali nové možnosti pre ľudí a druhých sa prispôsobiť. Potom je tu ešte jedna téma, o ktorej sa tu hovorilo, a to je otázka zvýšenia hladiny mori a oceánov. Na tomto obrázku vidíte tie extrémne možnosti. Znovu tu porovnávame scenáre, kde budeme mať ambiciozne ciele zmierovania, znižovania emisí. To sú tie modré e, krivky a oblasti a potom vysoké emisie to je ten scenár, ktorý sa blíži k tomu, keď veci necháme ako sú. A potom sú tu aj ďalšie síly za tým, že by sa zvyšovali hladiny mori. Gr- Grónsko, Arktik, ľadovce sa topia, všetci strácajú ľad a okrem toho obsah tepla v oceánoch, čo tiež zvyšuje termálnu expanziu vôd a zvýšenie morskej hladiny. Tieto projekcie nám ukazujú 1 až viac metrov na konci storočia, keby sa emisie nezmenili a tieto hrozby sa budú ďalej vyvíjať až do roku 2300 keď dosiahneme možnosť zvýšenie oceánov, hladiny oceánov o 5 metrov a viac, ak nebudeme mať ambiciozne zníženie emisí. Tieto ambiciozne zníženia emisí dokážeme použiť na stabilizovanie morskej hladiny aj nárastu pod 1 meter do roku 2300 a dosiahnuť niečo ako stabilný stav. Takže podľa súčasných znalostí máme možnosti menej ako 1 metrov alebo viac, ako, alebo až 5 metrov do roku 2300 shrnutie. To znamená, pokrývky polo strácajú ľad a Grónsko stráca let. To znamená, že sa budú ďalej topiť, hladina oceánov bude rast. 680 miliónov ľudí žije pri takýchto nízkoležiacich pobrežiach, 65 miliónov na malých ostrovoch a budú ohrození. Počas 20. storočia vzrástla hladina morí o 15 cm a momentálne raz je dvakrát tak rýchlo a bude a dosiahne až 1,1 metra v roku 2100 a viac metrov v roku 2300, ak nedosiahneme prudký pokles emisí. Čo to znamená? Znamená to, že okrem hladiny oceánov, tu máme aj extrémne udalosti, ktoré e, vznikajú v dôsledku búrok a je to niečo, čo volá, kedy boli extrémne storočné javy pri minulých hladinách, budú javy, ktoré budú pri rastúcej hladine častejšie. A z e, udalosti raz za storočie sa z toho môže stať každoročná udalosť a to bude pri čase silných búrok a mnohé pobrežné mesta a malé ostrovy budú vystavené záplavám a strate pôdy každý rok do roku 2050, ak sa neurobia silné adaptačné opatrenia. Platí to najmä pre nízke nadmorské výšky. Robili sme určité hodnotenia, hodnotenia rizika a reakcie, ktoré vyvoláva zvyšovanie hladiny oceánov. Toto je porovnanie, to je nové v IPCC. Porovnali sme úroveň rizika na ľavej strane ako to vyzerá za súčasného úsilia prispôsobiť sa a vývoj rizika, ak by sme išli cestou e, ambicióznych adaptačných opatrení na ochranu pobrežia. Sú tu pobrežné mestá a vidíme, že to riziko sa môže udržať v rámci žltej oblasti aj pri vyššom e, scenári emisí do konca storočia. To je ten rámec, v ktorom sme sa pohybovali a ak prejdeme na veľké tropické e, polnospodárske delty alebo arktické e, ostrovy, tak vidíte, aký, ako sa znižuje úspech adaptácie. A zelená línia ukazuje, koľko miestnej adaptácie sa dá dosiahnuť e, bez zvyšania rizika a hovorí sa tu aj o relokácii miest, kde je riziko veľmi vysoké a kde bude problémom z dlhodobého hľadiska. Takže sú tu spoločenské výzvy, s tým súvisiace ľudia, ktorí sú tomu najviac vystavení a najzraniteľnejší sú tí, ktorí majú najmenšiu kapacitu zareagovať a dočasný rozsah týchto dopadov a ich spoločenských dôsledkov vzhľadom na nezvratiteľné zmeny. Eh, toto je dlhšie než sú momentálne eh, vládne eh, respektíve než sú tieto um, usporiadanie governance, uh, takže treba integrovane reagovať na tieto rastúce, kaskadujúce rizika. Kapacita systémov riadenia nie je dostatočná alebo dostatočne robustná, aby zareagovala na rastúce projektované rizika. Stačí sa zamyslieť len nad reakciami na extrémne uh, udalosti a to je aj nad rámec tých limitov adaptácie. Zhrnujúc, môžem povedať, že 80% na ploche, na 80% plochy Zeme, zmena klímy má dosah na e, život udržiavajúce systémy od vrcholov kopcov až po hĺbky oceánov a tieto zmeny budú pokračovať aj v nadchádzajúcich generáciách topiaci sa ľad tiež má význam pre klímu námorné e, vlny horúčav, potom sa zvýši acidifikácia oceánov, stratí sa e, e, kyslík a na základe rozhodnutí, ktoré sa teraz prijímajú, to bude mať vplyv ešte o generácie. Takže pozrime sa na takýto pohľad tých troch špeciálnych správ ktoré IPCC schválil za posledný rok. Je to bezprecedentné úsilie, aby sa tieto výsledky dostali až do spoločnosti, aby sa minimalizoval, minimalizovala závažnosť tých dôsledkov naozaj záleží na každom stupni otepl- každej troške oteplenia, záleží na každom roku, záleží na každom rozhodnutí. Politická a spoločenská vôľa bude rozhodovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Zoznam rozpravy do rozpravy je otvorený. Máme tu 7, 8 otázok, takže začneme EPP Peter von Dahlen. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať autorom tejto dôležitej správy. Som členom výboru pre rybné hospodárstvo a s veľkou pozornosťou som si samozrejme vypočul aj informácie e, v tejto oblasti. Ja mám veľmi konkrétnu otázku. Ak som to správne pochopil, znamená to, že na celej Zemi, v Severnom mori, v Atlantickom oceáne že teda by sa malo lobiť o 50 rýb menej do roku 2100, ale v, severných ľadových, v severnom ľadovom mori je možné vyloviť viac rýb. Takže pochopil som to správne na základe tých slajdov, ktoré ste tu odprezentovali. A ak je to tak, čo to znamená pre e, teda tlak e, rybolovu na stav rýb v Severnom ľadovom mori a e, takisto aké to bude mať dopady na klímu v tomto mori. Ak tam bude viac lodí, tak sa tam zvýšia aj emisie z týchto lodí. Mohli by ste k tomu niečo povedať? Ak sa tam teda bude loviť viac rýb, aký to bude mať dopad na stavy rýb, ako aj na klímu v tomto regióne. Ďakujem za SAD Miriam Dali. Ah, úprimne musela som vystúpiť. Čítala som správu, bolo to šokujúce a keď to počujem ešte raz, je to zase šokujúce a veľmi nepríjemné. Najmä pre mňa, e, ktorá som z ostrova e, blízko pri hladine, máme teda pobrežné mesta, hladina mora sa nám stále rýchlejšie zvyšuje, takže e, asi môžeme sa pripraviť na nejaké extrémy, ktoré sa stávali možno raz za 100 rokov, sa teraz budú stávať raz ročne. A pre ľudí z takých ostrovov, ako som ja, no my si nemyslíme, že sa to stane o 100 rokov. Cítime tie účinky už teraz. Chcela som sa teda opýtať viac k vašim zisteniam, najmä pretože si myslím, že oceán má tiež veľký potenciál, pokiaľ ide teda o klimatické opatrenia vychádzajúce z oceánu. Myslím si, že takéto opatrenia nám môžu pomôcť prispieť k 21-percentnému zníženiu čo sa dá dosiahnuť, eh, pokiaľ ide o zníženie emisí, ale zároveň eh, tam budú témy súvisiace s dekarbonizáciou námornej prepravy alebo pokiaľ pôjde o alternatívne paliva. a to si vyžaduje ďalšie investície, ďalší rozvoj, e, napríklad e, obnoviteľné zdroje súvisiace s oceánom. Takže ja by som rada počula váš prehľad, teda nielen to, čo je v správe, ale ako e, si myslíte, že sa to bude vyvíjať a ako vidíte teda vývoj v technológii, aby teda tieto opatrenia založené na oceáne prišli, prišli rýchlejšie, než sme ešte pred pár rokmi predpokladali. Ďakujem. Katrin Šabo za Reniu. Prepačte. Ďakujem eh, za prezentáciu. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade Chcem vyjadriť potešenie. V roku 2014 som s ďalšími členmi občianskej spoločnosti spolu založila platformu pre e, e, oceán a klímu. Oceán v tom čase úplne absentoval v týchto rokovaniach o klíme a nám sa to podarilo. Boli sme veľmi hrdí, pretože na COP25 v Paríži sa nám podarilo vôbec vložiť to slovo oceán do preambuly Parížskej dohody, čo je mimoriadné, tomu sme teda e, my sme to tak vnímali, že oceán zohráva zásadnú úlohu v e, klimatickej rovnováhe. A je to veľmi dobre odprezentované vo vašej správe, keď ste tu teraz nespomínali, ale oceán je tiež súčasťou riešenia. Je to, myslím, e, kapitola, ktorú ste tomu venovali a myslím si, že môžeme sa tešiť z toho, že to prispieva aj tá občianská spoločnosť vo, svojo, vo svojej diskusii prispieva k hľadaniu riešení. Uh, Chcela by som teda spomenúť dokument, ktorý bol nedávno zverejnený, iniciatívu Because the Ocean, e, podporujú to viaceré štáty a volá sa to Ocean for Climate a tam je trošku vysvetlené, ako vlastne oceán môže byť súčasťou riešenia. E, bola by som rada, keby ste sa e, k tomu ešte trošku vrátili. Mm, keď vás počúvam, keď vidíme ehm, to, čo vedci nám hovoria, eh, tak chápeme, že naša aktivita musí byť okamžitá. Musíme okamžite konať. Eh, oceán je obrovský zdroj. A ak nezačneme okamžite konať, nie je isté, že tie pozitívne dôsledky aj pocítime. Vy ste o tom hovorili a takisto ten, tie mete, extrémne meteorologické javy. Bola by som rada, keby ste teda nám povedali niečo o tých riešeniach, ktoré by sa dali nájsť, pokiaľ ide o realizáciu, e, opatrenia ochrany maritimného prostredia, zmiernenie a tak ďalej. Ale aby sme trošku lepšie pochopili, či to bude mať nejaký okamžitý dopad na oceán alebo nie. Ďakujem za zelených Grace O'Sullivan. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi alarmujúce, keď eh, počujeme výsledky, správy a podobne ako aj ďalší. Aj mne z toho priam vrie krv a naozaj e, ma znepokojí, keď vidím tie údaje, ktoré tu dnes boli odprezentované vzhľadom na to, že oceány pokrývajú viac než 70 plochy zeme, 97% vody. Niekedy si kladiem otázku, či by sme Zem nemali volať e, Zem, ale e, planet, nie planeta Zem, ale planeta Oceán, keďže oceán je tým hlavným e, prispievateľom, je hlavným zdrojom, ktorý nám pomôže zmierniť zmenu klímy a prispôsobiť sa k tomu ak to urobíme včas, ak začneme naozaj dostatočne skoro konať. A chcem sa teda opýtať prezentátorov, myslíte si, že ak by sme tu v Únii mali nejaký, e, nejakú silnú e, globálnu dohodu o oceáne, kde by boli aj sankcie, kde by sa napríklad 30 oceánov vyhradilo e, ako e, m, neprístupných pre ľudskú aktivitu. Myslíte si, že by to pomohlo? E, a keby EÚ znížila svoje emisie CO2 o aspoň 65 do roku 2030. Myslíte si, že by, takáto, e, že by takéto konanie na ne, naozaj prinieslo nejakú zmenu? Dneska som bola na e, schôdzi, kde sme práve hovorili o tých zoznamoch PCI a tam sú projekty ako dovoz e, plynu z Pensylvánie, z USA a vy ste práve spomenuli, ako Trump vlastne e, odstúpil od dohode o klíme a Únia e, napriek tomu e, podporí krajinu ako Írsko, ktorá chce vlastne ten brilicový plyn dovážať do regiónu Shannon na západe Írska. Všetky tieto projekty podľa mňa treba naozaj zastaviť a zahodiť. Musíme podporovať obnoviteľné zdroje. Ďakujem. Ďakujem. Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Ako predseda výboru pre rybné hospodárstvo samozrejme hľadám niečo pozitívne do budúcnosti. Samozrejme musíme zastaviť globálne oteplovanie, musíme prijať opatrenia, ale mm, aj tak e, vieme, že stav rýb klesá, ten trend je jasný, ale v dôsledku našich vlastných e, krokov. Je to, e, nesúvisí to ani len s globálnym oteplovaním, ale je tu nadmerný rybolov. E, niektoré stavy rýb o 80% sa zredukovali za posledných 100 rokov. Je teda dôvod ak príjmeme správne opatrenia, zastavíme nadmerné, nadmerný rybolov, umožníme obnovu stavov rýb, prečo by sme nemali mať viac e, rýb v moriach, než e, teda by sme očakávali v dôsledku zmeny klímy. Ďakujem. Za zelených Michael Blossom. Ďakujem. Je to naozaj strašidelné, čo je v tej správe a ďakujem, e, že ste pozvali autorov, ďakujem, že nám to tu predniesli. Chcel by som vedieť, spomenali ste 1,1 metra dokonca storočia, možno 5 metrov do roku 2300. A aké sú ekonomické náklady? Pretože v správe hovoríte aj o tých ekonomických nákladoch a môžete to mm, napríklad e, špecifikovať pre Európsku úniu. A aké ekonomické náklady má nejaké rýchle konanie aby sme zabránili týmto nákladom, čiže aké investície by boli potrebné. A druhá vec, vedeli by ste to nejako detailne e, rozdeliť, e, ako to vyzerá v EÚ, koľko ľudí v EÚ bude dotknutých e, týmto, touto nárastou hladín mora o meter, v koľkých členských štátoch, aby sme to my ako poslanci opäť vedeli vysvetliť našim voličom, ktorých sa to dotkne. Nie sú to nejaké abstraktné čísla. Ďakujem pekne. Renew, Pierre Kaliskin. Kaliskin za Renew. Dobrý deň, ďakujem pán predseda a ďakujem za prezentáciu správy. Nebudem samozrejme opakovať to, čo už spomínali kolegovia z výboru pre rybolov. Len jedna vec bude viac rýb, alebo nie, to bola otázka Chrisa Davisa. Otázka je viac či menej. Musíme v prvom rade e, z toho, čo hovoríte, pochopiť, že e, jednoducho, nech to bude, akékoľvek tá zmena tam bude, e, nie len pokiaľ ide o kvantitatívny aspekt, ale aj o kvalitatívny aspekt. Čiže druhý, aj, aj tie druhy sa zmenia. Vidíme to už aj teraz, rybári to hovoria, že je tu istý migračný jav, čiže tie ryby, ktoré tu migrujú, uh, jednoducho tie stavy rýb mm, v istom kontexte mm, prirodzene migrujú a tie čísla môžu byť 25 km ročne smerom na sever. E, a teda počas nášho mandátu sa budeme musieť vyjadriť k politike spoločnej rybolovnej politiky, e, k reforme spoločnej politi- e, rybolovnej politiky No a komisia predkladá nejakú, nejaké hodnotenie, možno nejaké trošku prispôsobenie nášho e, postupu. Je to niečo, e, čo príjmeme do roku 2030 a musíme sa už pripravať na rok 2040, ale je veľmi pravdepodobné, že tá štruktúra potravinového reťazca alebo tých stavov rýb alebo druhov rýb v európskych vodách sa zásadne zmení. Takže preto kladem otázku, či by nebolo vhodné alebo potrebné podrobne to celé zrevidovať, aby sme sa dokázali prispôsobiť. sa dokázal prispôsobiť sektor, ktorý dnes má napríklad rybolovné lode stavené pred 30-40 eh, rokmi, ale o 30 rokov zase budú robiť niečo úplne iné než dnes. Ďakujem pekne. Thank you for last two speakers from the Greens. A za zelených Juta Paulus. Ďakujem za správu. Viacerí kolegovia už poukázali na to, že je to naozaj hrôzostrašné. Ja by som sa chcela opýtať otázku, ktorá možno to ešte viac e, vlastne zvýši to napätie. To je topenie permafrostu. E, dnes teda v novembri ešte stále e, Čakarské more je bez ľadu a možno sme ešte stále príliš optimistickí, pretože takmer všetok starý hrubší ľad sa roztopil. Naozaj môžeme očakávať, že v zime sa opäť, e, že to opäť zamrzne, ako to bývalo po všetky tie 10 ročia, odkedy máme satelitné fotografie. A mohla by som byť na podujati o, o teda bola som na podujatí o e, oceánoch, kde bol aj paleovedec, e, ktorý rozprával, že kedy sa začal vyvíja, začali vyvíjať tie polárne um, polárne oblasti, uh, tie ľadové uh, zamrznuté plochy. A obávam sa, že jednoducho tie arktické dá sa očakávať, že pri súčasných úrovniach CO2 sa eh, jednoducho ten polárny ľad eh, nevyhnutne stratí. A ako posledný Per Holgren za zelených. Ďakujem pekne. Ja nadviažem na predchádzajúcu otázku. Obyčajne hovoríme o 1,5 stupňoch či 2 stupňoch, ale niekoľko vedcov si myslí, že by sme mali diskutovať skôr o množstve CO2 v atmosfére. James Hansen možno pred 13-14 rokmi uviedol, že prahová hodnota okolo 350 ppm CO2 v atmosfére e, to je tak povedať pod tou bezpečnou hranicou a takisto Jura Rockström a jeho kolegovia na Šachovskom environmentálnom inštitúte to e, použili vo svojej výročnej správe. Súhlasili by ste s tým, že musíme e, sa pohybať niekde okolo tých 350 e, niekde v našom storočí, aby sa to globálne oteplovalo udržalo na úrovni, ktorú zvládneme ako už e, zaznelo, teraz sme približne na 410 ppm a rastie to o 3 ppm každoročne, takže tých 420 dosiahneme asi o pár rokov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže teraz vám ostáva 10 minút na zodpovedanie týchto otázok. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola veľmi zaujímavá diskusia. Dovolte mi, aby som sa pokúsil zodpovedať a začal by som s rybolovom. Určite áno, vzhľadom na zmeny, môžeme povedať, že keď budeme pokračovať tak, ako doteraz, budeme mať v budúcnosti menej rýb. A pokiaľ ide o klimatické zmeny, v závislosti od toho, to znamená, že očakávame e, globálne oteplovanie, v závislosti od toho budú tieto zmeny. No a mm, takže k tejto diskusii do, do tej istej miery sa to týka aj pôdy, O tom sme debatovali s výborom, ktorý má na starosti biodiverzitu a toto isté platí aj pre oceány. Boli, bo, bolo tam veľmi veľa takých výročných stretnutí. Pred dvoma týždňami som bol na konferencii o oceánoch kde <clears throat> ide o e, takéto ciele, aby sa tam chránili námorné plochy, aby sa tam eh, chránili tieto eh, zdroje. A tieto zdroje migrujú, naďalej však musíme chrániť v týchto námorných e, chránených oblastiach. To znamená, že 30 plochy oceánov je potrebné chrániť týmto spôsobom. My sa snažíme to navýšiť na 10 a to určite bude nápomocné. Ale čo musíme povedať zároveň s týmto je, to sa týka akýchkoľvek snách, keď napríklad chceme e, chrániť koralové útesy. Všetky tieto snahy budú márne, ak sa nám nám úspešne nepodarí zastaviť globálne oteplovanie, teda stabilizovaná zmena v globálnom oteplovaní priemernej teploty keď vychádzame z tej správy na 1,5, teda dodržať tých 1,5, to sa zdá byť e, prvotnou podmienkou preto, aby sme chránili oceány a morský život. Toto je už veľmi dobre analyzovaná časť práve tieto koralové útesy. E, tu prichádza tým, že sa mení a zvyšuje teplota, sa stiahujú tieto živočíchy, takisto tie zmeny v Arktíde a toto topenie sa ľadovcov ostane e, naďalej také, aké je počas leta a potom sa nám e, ťažko podarí zastaviť to oteplovanie na 1,5 stupňoch. No a toto je určite znepokojujúce a e, tu sa o tejto tepelnej hranici veľmi veľa diskutuje. Takže toľko k tým rybolovným otázkám a všetky tie otázky, ktoré sme my skúmali, je tu taký spoločný záver aby sme zachovali fungovanie ekosystémov, e, sa podarí dosiahnuť vtedy, keď budeme znižovať oteplovanie, ale je to aj otázka spôsobov, ako e, neskôr v tej správe 1,5 stupňov, ako k tomu to je zníženie do roku 2020 a E, tu by sme mali znížiť do roku 2030 aj emisie v porovnaní s rokom 2010, aby sme do roku 2050 dosiahli uhlíkovú neutralitu, e, respektíve dostať sa k negatívnym e, im emisiám v závislosti od rýchlosti naplňania týchto ambícií. Teda tie scenáre sú, sú tu dostupné a tie by mohli usmerňovať vaše politické ambície. A pokiaľ ide o parížskú dohodu, to je predložené tu <laughs> skôr tá implementácia hapruje. Áno, určite aj v Európe sú miesta, ktoré sú ohrozené ja bývam na takomto pobreží, ktoré je nízko nad hladinou mora. Kladieme si otázky, ako toto dopadne. Ale veľa z týchto pobrežných zón je chránených. Môžem vám poskytnúť čísla, ktoré sa týkajú ľudí, ktorých sa to dotýka, ale otázka je, kedy tieto adaptačné limity budú dosiahnuté, kedy tá hladina mora ktorá rastie o 7 metrov, vám stále bude, um, keď vám to pomôže, keď budete zvyšovať tieto um, plavebné komory. Takže toto sú, tu je veľmi veľa otázok okolo toho. No a samozrejme, e, veľmi veľa vecí tu je, e, teda dvíhanie sa morskej hladiny, to je tiež veľmi neistá záležitosť. V tejto správe tu sú, myslím si, že tie najlepšie čísla, ktoré sú momentálne dostupné, je tu neistota, e, ako, čo sa bude diať, keď sa morská hladina bude naďalej dvíhať, je veľmi mm, veľmi nejasné, keď sa ten bod zvratu dosiahne, ale ten všeobecný trend bude taký istý, teda tých 1,5 stupňov. A keď to porovnáme s, tou, s tým obdobím paleo, e, obdobím, keď naozaj e, je tu pomerne presne stanovené, e, toto mm, je toto je spochybnené aj e, tým problémom, že keď sa všetko všetko roztopí, tak je tu predsa len rezerva morskej hladiny 65 metrov, čo vám hovorí, že je naozaj veľmi ťažké toto veľmi presne odhadnúť, akú, aké ochranné opatrenia potrebujete. Keď sa pozrieme mm, na tú rýchlosť, rýchlosť topenia sa ľadu počas určitého obdobia. Áno, áno, je tu veľký potenciál, ako mm, prispieť k zmierňovaniu klimatických zmien. Sú tu riešenia, ale mm, tieto čísla, ktoré sa týkajú uhlíkov v pobrežných oblastiach, e, toto možno znova e, zreštaurovať týchto oblastiach, čiže e, ten náraz by nemal byť vyšší ako 0,5 stupňov. Keď tieto čísla sa budú e, zvyšovať, tak tieto snahy opäť budú márne. A je jasné, že tá magnitúda uchovávania uhlíka v oceáne nie je celkom preskúmaná, aký to má dopad na populáciu rýb a morskú flóru. Toto ešte nie je finalizované a na tomto budeme ďalej pracovať v pracovnej skupine s našimi troma kolegami. No a ten príspevok 20 e, súčasťou je e, obnoviteľná energia produkovaná na základe oceánov, veterné parky, ktoré sú poháňané veternou energiou a toto je v súlade s IPCC. To sa musí zhodnotiť v správe skupiny 3 v tomto cykle. No a samozrejme lodná doprava. Lodná doprava a tá je taká istá vysoká. Zásielky. E, takže pokiaľ ide o zásielky a leteckú dopravu, e, tu máme syntetické palíva, syntetická nafta, využívanie uholíka aj produkcia e, vodíka, produkcia vodíka zo zemného plynu, to, ktorý tiež sa tu produkuje pri tomto procese. Takže toto je možnosť 3, ktorá ešte nie je úplne preskúmaná, ale Ale keď máte takéto ambiciózne ciele na znižovanie emisí, tak eh, dúfajme, že sa to podarí a keď sa to podarí, tak eh, bude potrebné dosiahnuť tieto ciele na základe Parískej dohody, ale to bude závisieť od politickej a spoločenskej vôle. Je tu veľmi veľa alternatív, eh, ktoré môžeme naďalej rozvíjať a alternatívy, ktoré môžeme preskúmať. V našej mimoriadnej správe sú aj možnosti riešenia, ktoré sa zakladajú na prírodných eh, riešeniach, ale pozreli sme sa aj na možnosti eh, hodnotenia rizika. Mm, k tomu je veľká tabulka v tejto správe, ktorá sa zaoberá aj na ochranné možnosť, eh, ochrannými možnosťami. No a keď sa pozrieme na koncentráciu CO2 v atmosfére, Hm, niektorí ľudia hovoria, áno, e, pozrime sa na e, tých 300 hm, e, ppm CO2, ale z technologického hľadiska sú tu možnosti, ktoré sú úspešné a mohlo by sa to Eh, uplatňovať na celom svete, aby sme znížili CO2 z atmosféry. No ale to momentálne ešte nedokážeme. Toľko teraz môžem k tomu povedať. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz by som navrhol, aby sme vám zatlieskali. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem za vašu prácu a aj za túto prezentáciu. Takže teraz si urobíme dvojminútovú prestávočku, aby tie dva výbory opustili túto miestnosť a my budeme pokračovať. Peš a DV opúšťajú miestnosť. Dear colleagues, I will ask you... Kolegovia, chcel by som vás požiadať, aby ste sa vrátili späť na svoje miesta, aby ste opätovne zaujali svoje miesta. A teraz ideme hlasovať a budem hovoriť po francúzsky. A nehovorte mi, že nie. Už je na čase, aby som sa vrátil k francúzštine. Ach. Donc nous votons Commençons par le vote sur začneme teda hlasovať o ústnej otázke pre radu COP15. Nie, nie, to je ústna otázka o biologickej diverzite, nie je to uznesenie ku COP25, ale je to ústna otázka COP15. Otváram hlasovanie. Nefunguje to a funguje. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Ústná otázka je prijatá. Prejdeme k ústnej otázke. Európsky rok našich miest 2021. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. ústna otázka. Digitálny jednotný trh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Prejdeme k hlasovaniu o o nezákonnom obchodovaní so spoločenskými zvieratami. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výborne, teraz prejdeme k hlasovaniu o uznesení o COP25. Upresňujem, že COP25 nebude v Čile, ale v Španielsku. Potrebné prispôsobenia e, sú v texte, tam, kde to bude potrebné. A takisto to bude pod čílským vedením, teda predseda bude Chile, ale bude to v Madride a to sa uvedie aj v úvodnom ustanovení. Takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Odsek 1, pozmeňovací návrh 35, otváram hlasovanie. A, a, takže ústne. So, paragraf 1. Odsek 1, pozmeňovací návrh 35, otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je za? Za. Kto je proti? Zamietnuté. Zdržali sa. Ďakujem, pán Žado. Áno, pridaná hodnota. Dobre. Odsek 1, pozmeňovací návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa.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 Paragraf 1, amendement. Odsek 1, pozmeňovací návrh 37, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Takže prejdeme k odseku 2a. 45, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Nie, preveríme. Koniec. Pozmievací návrh 46. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49, kto je za, kto je proti, zdržali sa, preveríme Koniec hlasovania. Prijaté. Potom tu máme oddelené hlasovanie e, o 50, kto je za prvú časť. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kto je za druhú časť? Proti. Zdržali sa zamietnuté 53. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Preveríme. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ods odsek 4, pozmeňovací návrh 57. Kto je za? Kto je proti? Zdržali, eh, zdržali sa zamietnuté. 58. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 59. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 62. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 64, kto je za. Proti. Zdržali sa prijaté 65, kto je za. Proti. Zdržali sa prijaté 66 za. Proti. Prijaté 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 75. Kto je za? Kto je proti? Kto je za? Dobre, proti? Zdržali sa prijaté 79. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 8 a kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté 84, kto je za, proti. E, takže 84 za, proti, zdržali sa prijaté 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté 86, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88, kto je za, proti, preveríme. 88. Končím hlasovanie. A je to prijaté 89. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Sto kto je za? Kto je proti? Zdrhali sa. Preveríme. Amendement 102. 102. Hm? so the vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže 103 preveríme. Vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Amendement 106. 106. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 108 za, proti. Preveríme. Prijaté 109 hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Prvá časť. Zdržali sa prijava. Prvá časť prijatá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Hlasovalo SAD. Za? Takže malo by to byť prijaté. Takže si to preveríme. Druhá časť. Amendement adopté. Prijaté. 110, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 111, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 114 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 118. Za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. 118. Zamietnuté. 119. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 120. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme. Asi je to zamietnuté. Rejected. Zamietnuté. 121. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 122. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 123, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 124, kto je za? Áno, tento pada. Takže ak je 123 prijatá, to bolo prijaté, takže 124 padá. Takže prejdeme na 125. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 126. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 128. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 129. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 130. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 131 za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté 132 za, 132 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 133, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 134 za, proti, zdržali sa, prijaté. 136, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 138 za, proti, zdržali sa, prijaté 139 za, proti, zdržali sa, za, prijaté. 140 za, proti, zdržali sa, prijaté. 141 za, proti, zdržali sa, prijaté. 144. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. To kto je za, proti, preveríme. Le vote est clos. Koniec hlasovania. Prijaté. 148. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Sto päťdesiat za, proti, zdržali sa zamietnuté 151 za, proti, zdržali sa zamietnuté 153. E, po častiach prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdrž- preveríme, malo by to byť zamietnuté. Zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, preveríme 155. Konec hlasovania. Zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 157, kto je za, proti, preveríme. 157. Il tombe, il tombe. 57 padá. <laughs> Takže 159. Pardon, ospravedlňujem sa predseda, prejdeme na 159. 159, kto je za? Proti. Preveríme. 159. Body's closed. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 161. Sto jeden za, proti, preveríme. What is closed? Konec hlasovania. Prijaté. Sto sedemdesiat. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 171, kto je za? 171 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to preveriť? Dobre. 171. No, to ma mrzí. Adopte. Prijaté. Ďakujem. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Sto osemdesiat dva. Za. Proti. Zdržali. Preveríme. Koniec hlasovania. Prijaté. Ústny. 183, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 184, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis 16, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ak si to chcete preveriť, môžeme to preveriť. Zamietnuté. Sto osemdesiat šesť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté 187 za, proti, zdržali sa prijaté 188 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté 194, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 195 za, proti, zdržali sa prijaté 196, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 199, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 200 za, proti, preveríme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Vesto jeden. Za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. Adopté. Prijaté. 203. 203. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Dvesto päť. Kto je za? Kto proti? Zdržali sa? Prijaté. 206, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 208 za. 208 za. Proti. Preveríme.

209 za, proti, zdržali sa, prijaté. ...214, keďže 16 kompromis neprešiel, takže 214, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 210 za, proti, zdržali sa zamietnuté 213 za, proti, zdržali sa zamietnuté 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté 211 za, proti, zdržali sa, prijaté. 212, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 228 Takže kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 228. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 235. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 13a, e, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme. Koniec hlasovania, prijaté. 13b, Alors, amendement 244. Takže 244. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Dvesto padá, pretože 43 bolo prijatá. 246. Za proti, zdržali sa zamietnuté. 248, kto je za, proti, zamietnuté a preveríme. Le 247, il est bon. Rejeté. Ah zamietnuté. 252. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. EPP je za, takže preveríme. 252. Zamietnuté. 254. Kto je za? Proti? Prijaté. 253. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 256 za, proti, zdržali sa, prijaté 257, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 255. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 258. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 259 za, proti, zdržali sa prijaté 260 za, proti, zdrž- o, preveríme. <clears throat> Adopté. Prijaté 261 za, proti, preveríme. Adopté. Prijaté. Nefunguje? Takže ešte raz. Či ešte jeden? Proti? Jeden, o jedného naviac proti? 262. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 263. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté, 264, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 265, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 266, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 267, kto je za, proti, preveríme. Zamietnuté. 244, kto je za? Nie. Prepačte, to je tá čierno-biela kopia. 268, kto je za? proti, zdržali sa prijaté 269 za, proti, zdržali sa prijaté 270 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 271 za, proti, zdržali sa prijaté 272 za, proti, preveríme. Adoptiš. Prijaté. 2, 7, 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 2, 7, 4. Kto je za? Proti preveríme. 274. 274. Pardon. Zamietnuté. Musíte poriadne zdvíhať ruky. Takže 277, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 278 za, proti. Preveríme. Adopté. Prijaté. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 280, kto je za. Takže 281. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 282 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 283 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 284, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 285 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 286 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 287 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Hlasovanie v bloku, ITRE, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Blok, príspevky DV, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Mm, čiže DV 1 až 3, 5 až 7, 12 až 15, o ďalšom nebudeme hlasovať. A máme tu citácie jednotka, hm, kto je za, nie. Takže 15, citácia 15, podmenací 7, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15, pozmeňovací sa 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 16, 9, kto je za, proti, preveríme. Zamietnuté. 10. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté 11, kto je za, proti, preveríme. Prijaté. 12. Padá. Pretože osmička bola prijatá. Takže úvodné ustanovenia 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ils n'ont pas Donc 17 mm -hmm. OK. Amendement 17. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? Preveríme. Adopté. Prijaté. 18. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 20. Kto je za? Proti. Preveríme. Rejeté. Amendement. Zamietnuté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Donc le compromis 16 n'a pas été adopté, donc on vote sur la... Compromis 16 bol prijatý, takže budeme hlasovať o 22. 22, e, kto je za? Proti? Preveríme. <coughs> Rejeté. Zamietnuté. 28, kto je za? Proti? Preveríme. Adoptiš. Te. Dvadsať štyri. Kto je za? Proti?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 Zdržali sa prijaté 30. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 31 za. Proti. Zdržali sa prijaté 32 za. Proti. Preveríme. Zamietnuté. 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Takže prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Uznesenie prijaté. Ouais. <clears throat> So we move to the... Takže prejdeme k hlasovaniu o námietkách. Námietka LL Koton 25. Otváram hlasovanie. We should have... Le vote est clos. Konec hlasovania. Námietka prijatá. Námietka k GMO modifikovaná soja. A otváram hlasovanie. Konec hlasovania, námietka prijatá teraz námietka k istým e, modifikovaným kukuriciam. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A posledné hlasovanie, to sú ďalšie kukurice, geneticky modifikované. E, otváram hlasovanie.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 Dear colleagues, we still have... Takže, milí kolegovia, ešte máme jeden bod programu. Ja viem, že ste unavení a viem, že aj meškáme. Takže ak chcete opustiť priestory, urobte tak prosím rýchlo. A budeme hovoriť o typovom schvalovaní motorových vozidiel so zrieteľom na emisie ľahkých osobných a užitkových vozidiel a o prístupe k informáciám o pravách a údržbe vozidiel. Dám slovo komisii najprv DG Grow a potom spravodajkyni De Delange. Nech sa páči, komisia. 5 minút, ak môžem poprosiť. Dobrý večer, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zaradili tento bod programov, e, do, tento bod programu. A keby ste hovorili do mikrofónu a keby poslanci stichli, takže začneme znovu s prácou na dôležitej téme, tak to chce odísť, nech odíde, ale ostatných prosím nerušte, buďte ticho. Ďakujem. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že máme možnosť predložiť návrh na e, toto nariadenie. Pripravili sme slajdy, lebo ide o veľmi technický návrh, tak sa zamerám len na tie hlavné dôvody, ktoré viedli k tomuto textu, čo tým sledujeme a prečo vôbec hovoríme o tomto návrhu e, nariadenia, spolurozhodovacieho nariadenia. RDE nariadenie, ako vyzeráme dnes. V marci 2016 komisia prijala nariadenie, ktoré sa nazýva RDE. Je to, sú to skúšky pre ľahké osobné a užitkové vozidla. To bolo prelomové nariadenie, lebo umožnilo e, e, testovať vozidla aj v skutočných podmienkach a nielen v laboratóriách. Toto nariadenie bolo potom doplnené ďalším nariadením v ďalšom roku. Tam sa zaviedlo to, čo nazývame faktory conformity, zhody, tie multiplikitári e, regulačných limitov, ktoré boli v iných spolurozhodovacích aktoch, aby sa zohľadnili technické a štatistické neistoty, ktoré majú vplyv na skúšky v reálnych podmienkach na rozdiel od laboratórnych. To bol ten druhý balík, ktorý sme prijali v apríli 2016. Potom toto nariadenie, pokiaľ ide o faktory konformity, teda nie o tých skúškach v skutočných podmienkách, boli prijaté Parížom, Madridom a Bruselom a tie ich napadli, mesta pa- Madrid, Paríž a Brusel napadli toto nariadenie a e, Všeobecný súd e, ich prijal a potvrdil a znamenalo to anulovanie faktorov konformity. A to znamenalo, že my sme, keďže ten bol porušený proces a nemohli sme to a neprijali sme to správne, museli sme dodržať rozsudok, tak sme prijali text, ktorý zohľadnil to, čo povedal súd. A súčasne sa komisia rozhodla, že napadne tento rozsudok toto je ten rozsudok a to je súčasný stav. Komisiu podporilo Nemecko a Maďarsko. Všeobecný súd dal ročné obdobie na vypracovanie legislatívy, ale keďže my tu máme to odvolanie, tak to obdobie bude dlhšie. Dnes vieme, že súdny dvor nerozhodne o odvolaní komisie skôr ako v polovici budúceho roka. Snažíme sa zistiť ďalšie detaily na budúci rok, začiatkom roka, ale takže to bude trvať. A to znamená, teraz sa vrátim k návrhu nariadenia, o ktorom dnes hovoríme, že aby sme zabezpečili istotu pre hráčov na trhu a E, vyriešili otázku štatistickej neistoty, sme pripravili text, ktorý máte pred sebou. Je to zmena nariadenia 715, kde sú stanovené emisné limity pre NOXy, pre ľahké osobné a užitkové vozidla. Takže to, čo sme spravili, je vlastne obsah tohto nariadenia. Znovu sme zaviedli oba faktory konformity, to znamená ten, ktorý rieši štatistickú neostitu a druhý, ktorý rieši technické rozpetia v spolurozhodovaním, pretože to je to, čo povedal súd, že komisia nemala podľa jeho názoru zmocnenie na to, aby mohla takto rozhodnúť, lebo faktory konformity sú multiplikátory regulačných limitov, má to byť spolurozhodovanie. A to je tá hlavná časť toho spolurozhodovania, toto sú faktory konformity, ktoré som spomínala. Tie odrážajú tie hodnoty, ktoré sme pôvodne prijali. My tu navrhujeme maržu pre technickú neistotu, ktorá je nižšia, ako to bolo v pôvodnom texte, pretože spoločné výskumné stredisko urobilo prieskum a vieme, že tá, tá marža je menšia ako 0,5, takže je to 1,43 teraz a pre technickú neistotu a práca ďalej prebieha. Takže ako komisia povedala, že revízia technických e, marží sa bude konať každoročne. Spoločné výskumné stredisko vykonáva už dlhšiu dobu túto prácu a predbežné výsledky, o ktorých dnes vieme, ukazujú, že túto maržu, toto rozpätie možno ďalej znižiť na 0,32, ale to uvidíme až neskôr pretože e, tá, tá hodnota ešte nie je istá. Budeme vedieť iste, keď výskumné stredisko finalizuje svoju prácu. Ešte ako vyzerá situácia v rade. Vidíte, že rokovania prebiehajú od júna tohto roku a tento týždeň sme sa dozvedeli, že koncom novembra bude koreper v tejto problematike. To znamená, že začiatkom budúceho roku rada začne trilog a vidíte, že je tu viacero článkov, ale skutočne to, o čo tu ide v tomto nariadení, je tá zmena, ktorá je dôsledkom rozhodnutia súdov. To je potvrdenie faktorov konformity, ďalej prijatie rozpetí pre technickú neistotu, primeracie test, testy v dôsledku technického pokroku a na záver tie ostatné ustanovenia v texte sú procesné pravidlá, ktoré sa týkajú vykonávacích právomocí a delegovaných právomocí komisie podľa Lisabonskej zmluvy. To je formálny prostup, ktorý musíme vždy sledovať a takto to stručne dneska vyzerá. To je ten dôvod, o ktorý tu ide a radi odpovieme na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo Ester de Lange 5 minút. Ďakujem veľmi pekne. A komisia začala tým, že povedala, že je to spis, ktorý je veľmi technický a právny, ale je aj veľmi citlivý. Takže je citlivý vzhľadom na tie ďalšie veci, s ktorými je spojený a musíme to riešiť, ak to chceme dobre dokončiť. Nebudem opakovať, čo povedala Európska komisia, ale poviem niekoľko vecí k tomu, ako by som chcela pristupovať k tomuto spisu. Poprvé si myslím, že je dôležité zdôrazniť, pretože už ten výraz factory conformity je len e, slovo, ktoré e, samo o sebe naštve ľudí. A tieto faktor konformity pozostáva, aby sa neprekročili limity NOXov u výrobcov aut a ďalej je tu e, chybové rozpetie ktoré ovplyvňuje testy a pokušenie je samozrejme veľmi veľké, aby sa táto debata viedla nielen o maržách, ale aj o maximálnych e, limitoch pre NOX, e, NOXov pre auta. A máme aj iné právne predpisy, kde sa to dá riešiť, je medzi nimi väzba ale ak namietate 18, tak by ste mali tlačiť Euro 7, nemalo by to byť v tejto legislatíve, v tomto akte. Takže ja chcem mať, byť korektná v mojom prístupe, budem vychádzať z vedeckých dôsled, výsledkov, takže sa chcem spýtať Európskej komisie, kedy si myslia, že spoločné výskumné stredisko, my sme politici, oni sú experti, kedy stredisko príde so svojimi údajmi, ktoré by odôvodnili ďalšie zníženie limitov ja musím samozrejme tu sa spoliehať na vedcov, ja viem, že na tom pracujú, ale do konca roka, budeme, keď budeme vedieť viac o procese, to je vágne, kedy, bude to ešte v najbližších mesiacoch, keď budeme preberať túto legislatívu, už tedy prídu ní so znížením údajom, čo očakáva komisia. Potom e, je tu aj tá otázka tohto faktora konformity a mali by sme jasne povedať, že pozostáva z jedného a nie dvoch limitov, ktoré sa maj, nesmú prekročiť v oblasti NOXov. A na druhej strane je tu rozpetie, ktoré súvisí s testovacím zariadením. Možno by sme pri prezentácii to mali jasnejšie povedať. Potom taktiež by sme mali urobiť a Myslím si, že parlament bude trvať, že budeme potrebovať revíziu smerom nadol vždy, keď to bude možné. Je to veľmi dôležité, preto vždy, keď je niečo hotové, pripravené a môžeme konať, tak budeme konať a nebudeme to odkladať. Takže moja druhá otázka ktorú sa chcem spýtať, pretože inak sa to bude pýtať veľa ďalších kolegov, je, či komisia aký má harmonogram k post Euro 6 Diskusia. Hovorí sa aj o skutočných emisiách vozidiel. Ja si myslím, že by sa to nemalo riešiť v tomto legislatívnom návrhu, ale že má byť iná legislatíva, ktorá sa tým bude zaoberať. Aký je tam harmonogram? Toto je môj úvod, vážený pán predseda. Teším sa na vyjadrenia všetkých tieňových správodajcov a dúfam, že aj jednotliví poslanci sa ešte vyjadria. Ďakujem. Ďakujem. Takže Miriam Dali za SAD, prvá tieňová. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni, ako aj komisii. Znovu a znovu v tomto výbore a aj v tomto parlamente sa hovorí, že normy emisí treba splniť v realite a nie na papieri. A počuli sme to hlavne vtedy, keď prepukol dízlový škandál v roku 2015. A ja som očakávala, že po negatívnych skúsenostiach z Dieselgate sa zosilní úsilie na presadzovanie a namiesto toho tu máme výrobcov, ktorí neprerobili, znečist- neprerobili znečistujúce dízlové auta, tie sú stále na našich cestách a spôsobujú zdravotné problémy. Preto je úplne nepriateľné, že sme mali sekundárnu legislatívu, ktorá zaviedla to, o čom tu hovoríme ako faktory konformity a umožňuje autám, aby emitovali až 160 mg na kilometr do roku 2020. Mali sme rozsudok súdu, ktorý prišiel a e, sa vyjadrila aj k uvoľneniu týchto limitov, ale snažiť sa legitimizovať uvoľnenie limitov je podľa mňa neakceptovateľné. Nemôžeme akceptovať takúto situáciu, kde máme faktory konformity a tieto faktory sa používajú len na to, aby sa prepísali minulé limity NOXov. Limity NOXov pre diesle sú vyššie dnes ako pre benzínové auta a ja nechápem, prečo by diesel mal môcť po, e, znečisťovať viac, keďže tieto limity treba stále znižovať. A toto je naša šanca Európskeho parlamentu riešiť náš znečistený vzduch v Európe a využívať R- e, testy RDE. Máme k dispozícii technológiu, techniku a legislatíva by mala umožniť tým výrobcom aut, ktorí čo najviac e, využívajú dostupnú technológiu, aby ju aj využívali. Musíme mať prísne texty a chceme, aby výrobcovia naozaj plnili e, normy aj v teréne budeme mať vážne diskusie o tom, či faktory konformity vôbec potrebujeme, najmä preto, že meranie neistot môže byť zadefinované a minimalizované tým, že použijeme najlepšie penze riadenia. Emisné normy za rôznych jazdných podmienok existujú a výrobcovia majú využiť najlepšiu dostupnú technológiu a nemajú sa spoliehať na faktory konformoty, aby mohli emitovať nad určité limity. Žiadne ďalšie výhovorky a ospravedlnia by sme nemali príjmať, keď nám záleží na zdraví našich občanov. Tešíme sa na naše diskusie a e, našim konečným cieľom je predsa zabezpečiť to, že emisné normy, ktoré máme na papieri, budú aj fungovať v teréne v na osoch a zdravie a pre zdravie našich občanov. Za Renew Susana Solis. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj zástupcom komisie za ich prezentáciu. Je úplne jasné, že musíme byť ambicioznejší a pokiaľ ide o emisie NOXov z automobilov. Ak chceme splniť svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia, to musíme urobiť v inom legislatívnom návrhu než v tomto. Musí to byť návrh o Euro 6 s jasným kalendárom, hodnotením dopadov a konzultáciami všetkých zúčastnených. Nemali by sme začať túto debatu v súvislosti s touto legislatívou, pretože tým by sa proces spomalil, vznikla by neistota pre priemysel a pre všetky tie pracovné miesta, ktoré závisia na automobilovom priemysle. Som presvedčená, že by sme mali rýchlo postupovať, ale tento parlament by mal zároveň ukázať, že je odhodlaný výrazne znišiť e, emisie NOXov po Euro 6, to znamená v Euro 7 a keď to bude možné aj vedecky podložiť, keď budeme vedieť, aký má byť faktor e, konformity. A mám otázku na komisiu. V dnešnom návrhu komisie faktor zhodnosti konformity je prezentovaný ako jedno číslo, a vôbec sa tu nebere ohľad na chybovosť, tak ako to bolo v pôvodnom návrhu z roku 2015. Tam to bolo oddelené. Ja si myslím, že by sme tu mali jasne určiť zodpovednosť výrobcov automobilov, ktorí musia plniť emisné limity, to je tých 80 mg na kilometr eh, NOx. A podľa Euro 6 a treba jasne povedať, to je zodpovedný, respektíve, že výrobcovia mieracích zariadení zodpovedajú za výra, chybovosť meracích zariadení. To je moja otázka na komisiu, ako to chcete dosiahnuť. A potom sa tu hovorí o správe spoločného výskumného strediska. Všetci o tom hovoríme a správa navrhuje, aby sa chybovosť znížila u týchto meracích zariadení na 0,32 kedy bude konečne zverejnená táto správa a prečo to tak dlho trvá. Pretože je jasné, že táto chybovosť musí byť znižovaná a musí byť pravidelne znižovaná každý rok, ale na to potrebujeme vedecké údaje, technologické a vedecké dôkazy, že je to možné, pretože nemôžeme vychádzať z neúplného čísla. Prosím, odpovedzte na moje otázky. Ďakujem za zelených, Bas Eichhout. Ďakujem veľmi pekne, budem stručný, pretože Ester de Lange to už povedala, nie je to technicky, ale je to super politické, lebo meníme normy, na ktorých sme sa dohodli v nariadení v roku, z roku 2007. V roku 2007 sme sa dohodli na norme, ktorá je v článku 5 pre auta v skutočnom bežnom používaní normal use. A odtedy sme sa potom pokúsili zlepšiť testovanie, ale to neznamená, že nedodržiavame normy, ktoré sme schválili v roku 2007, pretože to, čo robíme teraz, je 11-12 rokov potom, ako sme povedali, že auta majú dosiahnuť túto normu, že majú byť pod túto hranicu, tak teraz sa snažíme, lebo sú nové testy, im dáme väčší priestor na to, aby znečisťovali a všetci moji kolegovia, ktorí vždy žiadajú technologickú neutralitu, tak mi potom povedzte, prečo v tomto nariadení môže mať diesel vyššiu mieru znečisťovania ako benzín. Toto je technologická neutralita a je to veľký problém, ak ešte okrem toho ideme umožniť, aby auta znečisťovali viac, než sme dovolili v roku 2007, ale to ideme robiť. Môžete to nazvať faktor zhody alebo e, chybovosť, ale to je, že rozpustíme, zmelníme, zmekčíme normy z roku 2007, lebo povieme, že e, skúšky sú neisté, ale už v roku 2007 sme povedali, že ide o auta pre bežných normálnych podmienkach ak testovanie má chybovosť, tak sa musíte zabezpečiť, aby ste boli podhodnuté. Je to možné, lebo normy v USA a v Číne sú nižšie. Takže výrobcovia aut vedia naplniť nižšie normy a Európa kráme svojich občanov. My sme už vtedy namietali, nedostávali sme veľkosť, väčšinu, namietali sme to a je to naozaj zmena zákona, základnej normy, ktorú sme e, e, schválili v roku 2007 a nemal by to byť delegovaný akt z tohto pohľadu a budeme proti tomu ako vždy. Ďakujem. Za ide nikto. Aha, tu je niekto za ide. Ponajprv by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za fundovanú prezentáciu zo strany komisie a aj zo strany spravodajkyne. Teraz už nemáme čas na to, aby sme viedli ideologické diskusie, pretože je to technická a právnická otázka, ale už v týchto správach, ktoré som uviedla, to bolo povedané. Napriek tomu by som zareagovala na tri aspekty bol no prečo tu sedíme, prečo diskutujeme, prečo tu máme tento návrh komisie, pretože ide o právny akt, ktorý aj z, zo strany Európskeho parlamentu bol schválený. Na to by som chcela poukázať. A teraz, keď sa chce tento parlament bezpodmienečne zosmiešniť, môžeme povedať, že nie, my to budeme meniť. A, a že tento rok chce parlament niečo jedno a na druhý rok iné. No ale právna istota. E, ďalšia téma podľa rozsudku eh, Európskeho súdneho dvora ktorý vstúpi do platnosti vo februári 2020. Tam sa hovorí, že ten právny akt bol napadnutý eh, vo, v komitológii a nie vo bežnom konaní, tak v riadnom konaní. Eh, chceme tento za tento problém chceme eh, klas odpovednosť na eh, výrobcov automobilov. Nie, oni potrebujú právnu bezpečnú, právnu istotu, pretože ide o pracovné miesta. No a toto je naozaj to jazyko, jablko sváru. Mm, tu už to, to sa hovorilo, že tu ide o štatistické a technické nepresnosti premeraní. Štatisticky preto, preto lebo každá testovacia jazda prebieha inak, inak teda ako v laboratóriu, kde sú vždy tie isté podmienky. A tieto tieto merania nie sú porovnateľné, to je štatistická chyba, ale aj samotný merací prístroj je v aute, kde sa menia tieto hodnoty v porovnaní s laboratórnymi postupmi a potom mám ešte z technického hľadiska meracie nepresnosti. Meracie nepresnosti máme vždy. E, tie vyplývajú zo samotného prístroja, takže je potrebné povedať, že toto zníženie, na tom sme sa dohodli, dozhodli, ale vždy tu bude pravdepodobne nejaká diskrepancia na na základe tých skutočností, ktoré som tu uviedla. Diskrepancia medzi laboratórnymi hodnotami, ktoré sú za umelých podmienok namerané a medzi reálnymi podmienkami. Takže toto by som chcela požiadať o toto, aby sme toto brali do úvahy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Anna Zálevská za EKR. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, ja si myslím, že e, všetci hovoríme o tom istom. Niektorí z nás sa vyjadrujú k časovému harmonogramu, teda ľudia a výrobcovia budú mať istotu a jasno v tom, ako, ako toto nariadenie z roku 2007 by malo byť implementované. Musíme byť naozaj do konca februára 2020 byť pripravení, ale zdá sa, že podľa komisie nebudeme. No a znamená to, že to nariadenie z roku 2007 sa bude uplatňovať bez faktorov konformity? No a je zrejme, že výbor ktorý hľadá riešenie, ešte nie je pripravený. E, ja by som chcela vedieť, odkiaľ máme tieto čísla. My budeme potrebovať technickú odpoveď, ktorá nám poskytne metodológiu, metodológiu výskumu. No a ďalšia otázka sú všetci výrobcovia pripravení, keď hovoríme o všetkých výrobcoch? No a ďalšia otázka, ktorá vyplynula z poľskej konzultácie v článku 11 my sme sa, my napadneme článok 11, pretože malé a stredné podniky sú vylúčené z trhu, pretože tie majú zariadenia, ktoré by sa mohli využívať a to je podľa nás mimoriadne nebezpečné a preto k tomu navrhneme mm, poznámku teraz e, pani Konečná. Všichni víme, co sa... Ďakujeme, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Vieme, čo sa stalo a je nám jasné, že to musíme riešiť, pretože už včera bolo neskoro. Avšak môj názor je takýto. Vzhľadom na súčasnú právnu neistotu a e, vozidla musia e, tieto hodnoty plniť. Nevieme, ako rozhodne odvolací súd a teraz sa upravujú výkonnostné parametry vozidiel, preto by som podporila rozhodnutie komisie bez akýchkoľvek úprav je potrebné toto schvaľovanie typové um, odsúhlasovať. To je dôležité nielen pre výrobcov, ale aj pre spotrebiteľov. Ja kolegovia viem, že vás to už, vás to už otravuje, ale musíme sa pozrieť na uh, cyklus týchto ľahkých osobných a užitkových vozidiel. Tento cyklus je dlhý 4 až 7 rokov a musíme to plánovať s dostatočným prestihom, pretože tie krátkodobé zmeny, ktoré sú mesiace, roky, to môže byť vedieť, veľ, môže mať veľmi neblahý dopad na hospodárskú situáciu, ako aj na životné prostredie. Tieto faktory 0,43 vyplývajú z technickej neistoty nameranie emisí PEMS v reálnych podmienkach, ktoré sú ovplyvnené rôznymi faktormi teplota, tlst, e, teplo, teplota vlhkosť, e, odozva analizátoru v čase a s ich pomocou nie je možné dosiahnuť e, presnosť merania tak, ako sa nám to podarí v laboratóriách médiách. Nikdy, nikdy nevymyslíme spôsob, ako v reálnych podmienkach merať takisto, aby to zodpovedalo laboratórnym podmienkam. Táto technická neistota bola stanovená týmto spoločným e, výskumným centrum. To nestanovili výrobcovia, to stanovil tento nezávislý orgán a zo strany výrobcov automobilov to nie je možné vôbec ovplyvniť a podlieha to každoročnému preskúmaniu zo strany Európskej komisie, ktorá tu dnes je a môže byť ovplyvnená vzhľadom na technické analizátory PEMS. A pokiaľ ide o ďalšie sprísňovanie emisí. Európska komisia by v prvej polovici roku 2021-2020 by mala predložiť nejaký návrh a ja teraz nevidím návrh, prečo by sme mali do tohto procesu vnášať ďalší faktor neistoty. Nemôžeme trestať výrobcov automobilov za to, že iní výrobcovia nie sú schopní vymyslieť presnejšie testy a nemôžeme trestať samých seba za to, že vytvoríme niečo, čo bude populistické, ale čo v konečnom dôsledku nás to môže stať oveľa viac hospodársky, sociálne, ale aj environmentálne. Oveľa viac, než si teraz vieme predstaviť. Ďakujem pekne, takže toto boli priame otázky na komisiu. Máte dve minúty na to, aby ste to zodpovedali. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Začnem tým, čo tu e, navrhla spravodajkyňa, bolo to podporené viacerými poslancami, teda práca zo strany GRC, pokiaľ ide o prípadné zmeny rozpetia. Čo možno povedať už dnes, že neskôršie testovanie je plánované na november, to znamená, že kolegovia budú mať asi 2-3 týždne na to, aby dokončili túto analýzu. Presnejší dátum vám teraz neviem povedať, ale takto to bude prebiehať táto práca. Revízia sa určite bude eh, robiť, to znamená, že to predstavíme ráde a my takúto zmenu každopádne podporujeme. Tiež pokiaľ ide tú otázku, ktorá sa týka toho, prečo máme len jedno číslo, jednu hodnotu a prečo nemáme túto chybovosť, eh, nuž toto tiež predložíme rade, to je tiež veľmi dobrý pozmeňovací návrh, eh, ktorý musíme zvážiť. To je dobré riešenie. Členské štáty to navrhli, my to zvážime. Potom technické e, E, technické vysvetlenie zo strany GRC. Čo vám teraz môžem povedať je, e, alebo poskytnúť je prezentácia kolegov zo Spoločného výskumného centra, ktorý je ochotný sem prejsť a vie vám vysvetliť, prečo sa táto, toto nové prípadné rozpetie bude merať. Takže momentálne e, to predstavuje 70 zariadení na trhu. To znamená, že teraz sa už dostávame pomaly na 90 90%, to znamená, že toto je veľmi solidné, veľmi, veľmi spoľahlivé, ale to sú veľmi technické odpovede, ktoré vám môžu poskutnúť títo kolegovia, ak by vás to zaujímalo. Ehm, či výrobcovia aut sú už pripravení na toto rozpätie, ktoré by sa malo znižovať. My to vnímame tak, že áno, v skutku áno, toto je rozp- rozpätie, ktoré je dosiahnutelné, realizovateľné a na základe toho, čo možno pozorovať dnes, je to zaujímavé a je to možné dosiahnuť výsledky Euro 7. Veľmi dôležitý bod. Komisia na tomto projekte už začala pracovať začiatkom tohto roka a chceli by sme zadať začiatkom budúceho roka druhú štúdiu a hodnotenie bude ďalší rok, čo je naozaj ohromná práca a my tu chceme zaviesť e, základné, zásadné zmeny, nie len tie e, limity, ale e, cez na všetkých, všetkých kategóriách vozidiel, takže tam bude hodnotenie dopadov a potom v roku 2021 návrh môžeme predložiť. Je tu však jedna výhrada, toto musí nové kolegium schváliť. To je technická práca, ktorú robia služby komisie, ale samozrejme, že kolegium to bude musieť schváliť a na to musíme počkať. Potom, e, pokiaľ ide o tie rozdiely medzi limitmi, ktoré sú v súčasnej um, legislatíve pre benzínové a naftové vozidlá, no už to musíme prediskutovať so spoluzákonodarcami a chceme, aby sme v Euro 7 boli technologicky neutrálne podľa týchto noriem Euro 7. E, teda k všetkým technológiám budeme pristupovať rovnakým spôsobom. Myslím si, že som zodpovedala na všetky. A predsa len ešte jedna otázka, ktorá sa týkala e, toho, koľko času máme na prácu na tomto návrhu. Súd povedal, že toto obdobie na vypracovanie nových no, noriem nesmie e, byť dlhšie ako 12 mesiacov, odkedy vstúpi do platnosti rozhodnutie súdu. Toto však ešte nie je právoplatné, pretože bolo proti nemu podané odvolanie. E, takže malo by to byť od toho februára 2020. Neviem, je to správa, neviem, či dobrá alebo zlá. No a potom tá pripomienka, ktorá sa týkala zmeny týchto faktorov konformity. E, že sme konali inak, ako si to želali spoluzákonodarcovia. My sledujeme rozhodnutie súdu. Súd, mm, súd povedal, že komisia možno nemá pravdu, keď toto robí a toto je teraz predložené vám. Ak chcete E, teda zadržať tieto faktory konformity, konformity. Je to na vás. Toľko k všetkým otázkam. Ďakujem pekne a teraz ešte záverečné slovo zo strany spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne. Spravodajkyňa si len kontrolovala, či sme už oznámili ten fakt, že s tieňovými komisiou a IRC budeme mať spoločné stretnutie. To by malo byť v decembri. Táto informácia už bola distribuovaná, teda na základe dnešnej diskusie Najmä pokiaľ ide o technické otázky, je dobre, že sme už naplánovali takéto stretnutie z JRC. Takže tieto diskusie, tieto otázky môžeme predložiť. Predovšetkým by som sa vám chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za vaše príspevky, to bolo mimoriadne užitočné a náš výbor Envy, my všetci eh, chceme dosiahnuť Mm, zlepšenie eh, kvality ovzdušia pre eh, našich občanov, mm, ale pokiaľ ide o eh, to urýchlenie, myslím si, že ve, pokiaľ ide o pokuty, myslím si, že pokuty sme dostali všetci z nás a my všetci vieme, že dostávame pokuty za prekročenie rýchlosti a policia vám povedala, že ste išli 130 tam, kde môžete ísť 120 ale keďže je tá technická neistota 8 km na hodinu, tak dostanete takúto pokutu za prekročenie rýchlosti, ale to je tá najnormálnejšia vec, že keď je to technická, technické zariadenie, tak je tá určitá neistota a mm, E, vieme, že e, napríklad aj v kúpeľniach máme e, váhu, váha, ktorá nie je úplne presná. A mm, teda len aby som vám uviedla taký príklad, všetko, čo je technickým zariadením, má určitú toleranciu chybovosti a na tom pracujeme a o tom to bude táto diskusia o tých limitoch pre automobily. Takže tuto by sme sa mali tomu venovať pekelne dobre, aby sme dosiahli výsledky čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne, čiže návrh správy je, bude predložený ale máme tu aj tieňových spravodajcov, poslancov, takže toto by sme mohli ešte prediskutovať. Áno, áno, ja som, ja som pripravená tam ísť, áno, nerobím si obavy, myslím si, že áno. Takže hlasovanie je naplánované na marec budúceho roku. Ďakujem pekne, no a teraz sa budeme venovať schôdzi koordinátorov.